Dobrý deň, kolegovia. Vítajte na prvom zasadnutí výboru pre rozvoj po letnej prestávke a je to prvé stretnutie, prvá schôdza po voľbách. Teraz trocha meškáme, dúfam, že na budúce budeme začínať skôr na čas, pretože keď budeme meškať, nebude dosť času na rozpravu. Dnes teda začíname trocha neskôr, ale dúfam, že to dobehneme. Dúfam, že ste mali výborné leto, že ste sa osviežili a že teda môžeme plný síl znova začínať. Aj ja som mala um, prestávku, ale ako ja dúfam, že ste pozreli správu, ale vidíme, že mnoho ľudí takých, také dobré to nemali. Napríklad uh, v, v Iraku, Syrii, v Gaze, ľudia, ktorých postihla ebola, Mnohé tieto problémy, medzinárodné problémy sa objavujú na našom programe. Nemôžeme vyriešiť všetky veľké problémy sveta, ale máme zodpovednosť a budeme hovoriť o humanitárnej pomoci, kde, budeme, kde máme prostriedky, máme prostriedky na pomoc, ktorú vieme rýchlo dopraviť. Najskôr začneme o Gaze a potom mm, Európska komisárka bude hovoriť o tom, aké, aká efektívna je humanitárna pomoc a, či sú, a aké sú problémy s jej poskytovaním. Začneme pri, prijatím programu schôdze. Máte to vo svojej zložke. Má niekto mm, na, námietky voči tomuto programu? Ak nie, um, program schôdze je prijatý. Ideme na bod 2. Schválenie zapisníc o schôdzi, ktoré sa konali 7. júla, 22. júla. Ak máte poznámky, vyjadrenia k zápisniciam, prosím, e, do konca um, schôdze, prosím vás, informujte o tom sekretariát, ak nebudú, budú považované za prijaté. Bod 3. Prijatie rozhodnutia odporúčania koordinátorov z 22. júla. Opäť tu máte zápisnicu. Ak máte k tomu nejaké poznámky, povedzte to sekretariátu do konca tejto schôdze, inak ich budeme považovať e, inak budeme tieto rozhodnutia odporúčania považovať za prijaté. Bod 4, oznámenie predsedajúcej. Hlavné oznámenie, ktoré mám, je to, že mimoriadná schôdza tohto výboru sa koná v pondelok, budúci týždeň od 4.30 do 6.30 8. septembra Ide o výmenu názorov s komisárom eh, Pibalksom, eh, komisárom pre rozvoj, aby sme hovorili o strategickom dialogu a implementácii eh, nástroja pre rozvojovú pomoc. Ide o financovanie spolupráce, za ktorú zodpovedáme iba my v tomto parlamente ide o to, aby, sme, aby bol, bolo to, čo bolo doho- aby to, čo bolo dohodnuté, bolo preskúmané a dosiahli sme to, čo máme na programe. E, treba preskúmať to, čo máme pred sebou ďalších 5 rokov, takže pondelok, v pondelok po obede budeme mať za týmto účel medzi sebou pána komisára. A bod 5 teraz, to je oznámenia komisie. Pán McRae je tu, myslím. Neviem, či teda máte pre nás nejaké oznámenie. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. Chcem stručne spomenúť určité iniciatívy, ktoré komisia vykonáva v rámci súčasného pracovného programu do konca tohto roka, ktoré by mohli zaujímať výbor. Sú tu e, začín, tri pro, e, dokumenty. Ide o naše um, naš, stanovujeme rámec pre prácu pri sledovaní cieľov, ktoré máme dosiahnuť v, humanitárnej pomoci. Potom je tu dokument, ktorý sa týka e, výsledkov rámca. Minulý rok sme dopracovali rámec pre sledovanie e, dopadu výdavkov EÚ v humanitárnej pomoci a e, predložíme správu o, o tom, čo komisia robí v akciách ohľadom rodovej rovnosti. A potom je to nielen o záväzkoch EÚ, ale aj členských štátov v oblasti e, potravinovej a výživovej bezpečnosti. A potom je tu oznámenie, ktoré má byť prijaté do konca roka o globálnom partnerstve, ktoré je potrebné na prijatie rámca po roku 2020 sa týka medzinárodného financovania rozvoja. Iste sa o tom spomenie e, veľa v rozprave dnešného dopoludnia. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem, Pek Greg. Máte otázky pre zastupcu komisie? Je všetko jasné? Ďakujem teda. Tešíme sa na oznámenia a uvidíme, či bude potrebné e, k ním sa nejak vyjadrovať. Je to ďalej bod 6. Je to veľmi dôležitý, program, veľmi dôležitý bod programu dnešného dopoludnia. Bude tu e, výmena názorov s pánom Matiasom Bečardom, ktorý je vedúci zastupiteľského úradu agentúry OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov v EÚ. Je potom bude Jean-Louis de Bruver, ktorý je z Európskej komisie pre DG ECHO. Hlavným cieľom je hovoriť o pásme Gazy, hlavných oblastiach, ktoré sa týkajú našej zodpovednosti, teda humanitárnej pomoci. Momentálne je príjme sa trvá, ale e, viac ako 2000 palestíncov e, zomrelo um, nich len 60 vojakov zhruba, viac ako 6 z tých z 2000 palestíncov, eh, ktorí zomreli, eh, bol najmladší iba 6 dní starý a najstarší mal viac ako 100 rokov. Vypočujeme si pána Bčarda o ďalších eh, našich spolupracovníkoch, ktorí zomreli v lete v tomto pásme ale tí, ktorí sú v teréne, ďalej pracujú v extrémne ťažkých eh, podmienkach a niektorí z nich eh, prišli eh, v konflikte o svoje deti. Takže je to veľmi ťažký čas pre našich ľudí v teréne, takže potom dáme slovo pánu Bečardovi a vášmu kolegovi, aby ste nás poinformovali o stratách z tohto leta. Takže títo dvaja kolegovia prehovoria a potom budete mať slovo vy, Chcem, aby sme sa sústredili, keďže nemôžeme vyriešiť všetky veľké problémy, e, skôr na to, čo môžeme urobiť e, v budúcnosti. Takže najskôr odozdávam slovo pánovi Burchardovi z UNVRA, e, aby nás poinformoval zo svojho pohľadu, čo sa deje v teréne. Mimochodom, v auguste sa udialo veľa vecí a odozneli návrhy, aby sa zvolal parlament, aby prerokoval tieto problémy. Prebehli um, rokovania medzi našim výborom a výborom pre zahraničné uh, veci počas letnej prestávky, aby sme neblokovali pomoc, ktorá by mala do tohoto miesta sledovať, smerovať. Takže boli to telefonické rozhovory a bol to špeciálny, eh, špeciálna schôdza minulý týždeň pre tých, ktorí ste mohli prísť. Pán Borčart, eh, ďakujem za slovo. Pani predsednička, s vašim povolením eh, chápem teda, dúfam, že chcel by som ukázať niekoľko obrazov, aby sme vytvorili prostredie a pozadie pre diskusiu. Potrvá to asi len minútku. Ďakujem vám za pozornosť. Len som si pomyslel, že bolo dobré mm, ukázať vám tieto obrázky, ktoré sme dostali od jedného z našich fotografov, aby ste získali vizuálnu predstavu o tom, čo budem teraz na programe. Ďakujem, že som mal možnosť vám to ukázať. Ak dovolíte, pani predsedníčka, je to prvýkrát, čo som tu, aby som k vám prehovoril ako e, novozvolený a novokonštituovaný výbor ma príjmate. Takže blahoželám vám, blahoželám vám k zvoleniu tohto parlamentu, do tohto výboru. E, želám všetko dobré. UNRVA e, je pripravená na veľmi úzku a plodnú spoluprácu, tak ako s predchádzajúcim výborom. Je to prvýkrát a preto by som rád načrtol čo UNRVA obvykle robíme. Určite ste o nás počuli eh, v médiách v súvislosti s mm, krízou eh, v pásme gazy, ale myslím si, že je to minomariadná situácia takmer nevysloviteľná. Skrátka UNRVA je to eh, agentúra OSN pre pomoc a prácu z prospech palestínskych utečencov v e e- V EU Um, boli sme zriadení v OSN, máme mandát eh, chrániť a pomáhať uteč- palestinským utečencom, ktorí je 5 miliónov, ktorí ži- žijú v uh, eh, Syrii, Libanone a na západnom brehu v eh, Gázi. Nikto nemá politický mandát hľadať riešenia pre uh, utečencov je to len mandát poskytovať služby. Politické otázky sú ponechané iným, sú to orgány OSN Univer A je jedinečná, pretože poskytujeme základné služby, vzdelanie, zdravotnú pomoc, naliehavú pomoc. Je to podobné tomu, čo obvykle poskytujú z vlády. Spolupracujeme priamo prostredníctvom 40 tisíc pra- pracovníkov na Blízkom východe. Ale na rozdiel od vlád my sme financovaní takmer eh, do, výlučne z dobrovoľných zdrojov. V pásme Gaza máme 12 500 eh, miestnych eh, pracovníkov, paletincov a 10 medzinárodných spolupracovníkov. A títo ľudia poskytujú pol, humanitárnu pomoc, o ktorej budeme hovoriť. Sú to lekári, učitelia, inžinieri, administrátori, ktorí poskytujú naše základné služby v pásme Gazy. A títo ľudia dávajú, poskytujú túto heroickú podporu počas krízy a ďakujem pani predsednička, že ste spomenuli, že eh, medzi tými hroznými obetiami tohto eh, konfliktu obsahujú aj 11 kolegov za ostatné dni. Samozrejme, že Európska únia je jedným z našich nielen hlavných donorov, ale a hlavne ide o členské štáty, tie nás hlavne podporujú. 50 platov našich e, pracovníkov pochádza zo zdrojov Európskej únie inštitúcií a vašich vlád. Takže sme nesmierne vďační za tento fakt a vidíme, že sa osobitne zaujímate o to, ako fungujeme. Keď uvidíte, čo naši e, pracovníci dosiahli, je to naozaj výborný príklad toho, že vaše prostriedky boli efektívne mm, investované. Iba e, stručne poviem, čo sa dialo pred krízou. Pásmo Gazi sa nachádzalo už e, v hroznej situácii ešte pred krízou. Sociálno-ekonomická situácia bola alarmujúca. Uvidím jeden príklad. E, v roku 2000 sme mali 80 tisíc osôb v pásme gazy ktoré potrebovali našu pomoc eh, potravinovú, aby prežili. V júni tohto roka mali sme 840 tisíc palestinských utečencov, ktoré zásobovala iba UNFRA, aby prežili plus 150 tisíc obvyklých eh, obyvateľov. Takže viac ako takmer 1 milión ľudí úplne závislo, záviselo od medzinárodnej pomoci, aby mohlo prežiť. 65 celkového počtu obyvateľstva v tomto pásme eh, má menej ako 18 eh, rokov. Eh, je tu vysoká nezamestnanosť, napríklad v prípade mládeže to 65 Ďalšie štatistiky sú naozaj výrečné, ale okrem toho treba povedať, že sme zistili, že 90 vody v pásme gázy nie je pitnej. A tým sa Gaza v roku 2020 stane miestom, kde sa nebude e, dať žiť, pokiaľ nebudú prijaté naozaj náročné opatrenia, aby sa tomu predišlo. To bola situácia pred krízou. Po krí- počas krízy, ak dovolíte, pripomeniem, sme poskytli pristrešie 300 tisícom ľudí v 85 školách. E, to e, je mesto ako, veľkosti ako Bonn 300 tisíc ľudí v školách. E, to nie sú školy, ako poznáte vy že sú tam sprechy, ďalšie zariadenia, ako máte v Európe. To sú školy, kde je iba e, to základné zariadenie, možno 10 e, toaliet a, tri, a tam 300, a v každej škole 3500 ľudí. Okrem toho sme pomáhali 40 tisícom ľudí, ktorí boli vo vládnych štátnych školách. Takisto sme pomáhali s ďalšími e, organizáciami, ďalším tisíckam ľudí, ktorí pracujú doma a na iných miestach a nemajú prostriedky na prežitie. Takže celkovo, keď kríza vrcholila z 1,7 milióna, 1,6 milióna ľudí bolo absolútne závislých od pomoci od OSN, hlavne UNRV no, samozrejme aj e, spoločne s Červeným krížom a Červeným polmesiacom, ale to boli tí hlavní, ktorí niesli bremeno. E, išlo aj o nemocnice, e, ktorým sme poskytovali napríklad palivo. Robili sme maximum, čo sa dalo za daných možností. Chcem pripomenúť tiež, že sa smutne opakovali situácie, pretože nie prvýkrát, eh, napríklad v roku 2008-2009 a takisto v 2012 sa dialo niečo podobné. Bolo to kastové. V Gaze žijú ľudia, ktorí nemôžu ako jediní na svete odísť z hranice ale musia odchádzať, odísť zo svojich e, domov, ktoré e, a hľadať, hľadať e, útočisko v Gaze, keď sú ich domy ostreľované zo strany Izraela. Musím znova povedať, tak ako v predchádzajúcich krízach, opäť inštalácie OSN boli zasiahnuté viackrát. Hoci ich miesta Eh, tam, kde sa nachádzajú, eh, Izrael veľmi dobre pozná, pretože Izraelci eh, a ich armáda dostali súradnice GPS viackrát počas tejto krízy. Obrovské bombardovania. Z toho ste videli obrázky v husto obývaných mestských oblastiach, pretože Gaza je husto obývanou mestskou oblasťou. To viedlo k nepriateľnému počtu obetí civilistov na životoch Pani predsednička, musím zopakovať, že civilné osoby v Gaze zaplatili e, bezprecedentnú a nepriateľne vysokú e, cenu. Týkalo sa toto všetko 1,7 e, milióna ľudí a životy 100 tisícov ďalších boli zničené. Podľa nášho odhadu v súčasnosti že ehm, straty na životoch sú už teraz smutné. Okrem toho, viac ako 11 tisíc ľudí bolo e, zranených. E, mnohí z nich sú postihnutí doživotne. A to ide navyše k tým tisíckam e, zranení, ktoré pochádzajú z predchádzajúcich bojov. Je to obrovská, obrovské bremeno pre túto spoločnosť, aby podporili všetkých týchto zranených. Odhadom asi 140 tisíc ľudí prišlo o svoje obydlie v tejto kríze. A to je okrem toho, čo už bolo, teda obrovský nedostatok eh, bývania a to sa stále zvyšuje od roku 2004, kedy Izrael zničil mnohé tisícky príbytkov, prístreší počas predchádzajúcich kríz. V súčasnosti sme v 31 školách, ktoré ubytovávajú 60 tisíc um, interne vyhnaných občanov zásobovanie vodou, elektriny, uh, cesty, železne, cesty, cesty, uh, školy, nemocnice, všetky potrebujú opravu, rozpadávajú sa um, v dôsledku predchádzajúcich kríz a chronického nedostatku peňazí. Máme školský rok, ktorý sa mal začať minulý týždeň. V školách, školách eh, UNRA je vyše 20 tisíc škôl a v štátnych školách je eh, zhruba tiež toľko. Veľmi dúfame, že, sa, že im umožníme eh, vrátiť sa im do škôl nasledujúcich 10 dní. Čo sa týka podpory EÚ, my sme jedinou agentúrou OSN, ktorá ehm, prevádzkuje satelitnú televíziu 16 hodín denne pre deti v Gáze a v Sýrii, takže e, je to s pomocou EÚ a my za to ďakujeme. Teraz rekonštrukcia. Sotva sme začali e, zisťovať, čo to bude stáť. Je veľmi e, ťažké sa pohybovať v teréne, pretože je množstvo nevybuchnutej munície Um, ktoré pochádzajú od Hamazu a takisto vypálené uh, z Izraela. Treba všetko najskôr vyčistiť, skôr než môžeme vojsť do uh, budov a uh, mimo nich. Niekoľko čísel, veľmi orientačných, pretože toto je výbor pre rozvoj. Predpokladáme, že asi 800 tisíc milión eur bude potrebných na rekonštrukciu väčšiny toho, čo bolo zničené do konca roka VAA bude potrebovať 280 miliónov e, eur pre humanitárnu pomoc a e, prvé um, počiatočné opravy e, prístrešie, škôl a nemocnic. Tých je 111 ktoré boli zasiahnuté a poškodené. To sú inštalácie a zariadenia UNRA. Ehm, to bude obsahovať aj platy pre našich zamestnancov, teda iba do konca tohto roka pre UNRVA. Čo najdôležitejšie, treba poskytnúť určité vyhliadky do budúcnosti. Ehm, prímerie je iba dočasné, treba sa pohnúť ehm, a dosiahnuť trvalé, zásadné prímerie v pásme Gaza a to je politická úloha medzinárodné spoločenstvo. A chcem naozaj využiť túto príležitosť a povedať vám a apelovať na vás, aby ste využili svoje možnosti ako výbor a podporili a viedli politických vodcov Európskej únie v tom, že, nemôžu, že nemôže a nesmie byť návrat do uh, statusu quo, pretože to by bolo zničujúce a v zásade rovnaká situácia e, tu bude o rok. Je potrebné, aby boli e, zásadné e, normálne zmeny, ako pomôcť tým 1,8 či 1,7 miliónom ľudí v pásme Gaza. Potrebujú mať vyhliadky, potrebujú mať nehatené možnosti obchodovať pre pohyb ľudí a tovarov a podobne Môžeme o tom hovoriť viacej neskôr, ale určite sa nemôžeme vrátiť e, k tomu, čo bolo. A palestinské úrady, teda e, palestinská vláda národného porozumenia potrebuje plnú podporu, aby mohla e, prevziať kontrolu nad pásmom Gaza. To je nevyhnutné a mm, musím na vás len apelovať, aby ste im podporili tú, aby ste im poskytli tú podporu, ktorú potrebujú. No a okrem toho je potrebné e, zabezpečiť zodpovednosť za to, čo sa v pásme Gaza stalo. Medzinárodné právo bolo mnohokrát porušené a spolu s, celko, s celým systémom OSN žiadame, aby prebehli dôveryhodné vyšetrovania. Je potrebné, aby e, sa zohľadnili aj e, straty na životoch, na životoch civilistov a rátame aj s vašou podporou e, ohľadom vyšetrovaní, ktoré OSN teraz spúšťa, aby sa zistilo, čo sa udialo. A posledná poznámka, ak dovolíte. Pochopil som, pani predsednička, že budete hovoriť aj o rozpočte. Možno, že to nie je to podstatné a hlavné, ale keď e, sa zamrievame na budúcnosť, musím povedať, že Palestina a UNRWA e, má u vás e, riadok v rozpočte, za to sme veľmi vďačné, vďační. A musím povedať úprimne, že záväzky a plnenia sú pre tieto regióny e, podstatné. Nie e, ako pre iné regióny vo svete, kde e, projekty trvajú dlhšie a môžu trvať viacero rokov. My potrebujeme peniaze a môžeme ich vynaložiť okamžite. Takže um, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2015 a do budúcnosti, prosím, nezabúdajte na to, že palestínska vláda a UNRVA na západnom brehu uh, Jordánu e, potrebuje vašu pomoc a ocení ju. Ďakujem. Um, thank you very much for those moving... Ďakujem pekne za teda tieto obrázky a za načrtnutie veľmi dôležitej práce, ktorá prebieha ďalším rečníkom je Jean-Louis Bruyère e, z Európskej komisie a to je oddelenie zodpovedné za humanitárnu pomoc. Pán Debruje, nech sa páči. Srdečne vás tu vítame. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keďže poprvýkrát vystupujem pred týmto výborom, budem nasledovať dobrý príklad Matiasa. Chcem vás ubezpečiť, eh, že počas celého tohto volebného obdobia budeme plne spolupracovať teda za náš odbor, ktorý tu dnes zastupujem. Sme k dispozícii, aby sme mm, vystúpili vo vašom výbore tak často, ako to budete považovať za potrebné a sme k dispozícii, aby sme vám poskytli všetky informácie, všetky kontakty, o ktoré budete mať záujem, pokiaľ pôjde o, tú humanita- o ten humanitárny rozmer krízy, ktorú máte na prvom. Dámy a páni, máme za sebou náročné leto. Popoludní budete o tom môcť podrobnejšie hovoriť s pani komisárkou, pani Georgievou moji kolegovia, tí veľkí skúsení úradníci, ktorí zodpovedajú za humanitárnu pomoc v Európskej komisii, mi povedali, že nikdy, nikdy nezažili obdobie tak poznačené takou hlbokou krízou, ako máme práve za sebou, respektíve e, obdobie, akým ešte prechádzame. To, čo ma zaráža, pani predsednička, je, že táto kríza, respektíve všetky tieto krízy, E, majú ľudský pôvod, nešlo o žiadne zemetrasenie, nebola žiadna vlna tsunami a dokonca aj tá epidémia eboli, o ktorej určite budete popoludne hovoriť, aj tá má e, prirodzený pôvod, ale rozsah e, alebo dimenzia, ktorá je dnes zaznamenávaná je vlastne výsledkom e, reakcií alebo nereagovania na túto e, problematiku. Takže v tomto kontexte pred pár týždňami vystala táto nová humanitárna situácia, o ktorej hovoril Matias veľmi elokventne. Naša reakcia bola taká, ak všetko bolo možné. My sme i hneď našim partnerom vyslali signály, eh, podľa ktorých mohli vlastne preprogramovať eh, aj určité finančné prostriedky, ktoré boli určené pre gazu v roku 2014, teda bolo to nejakých 17 eh, miliónov, aby sa všetky tie programy, intervenčné programy mohli presmerovať, aby, sme sa, aby bolo možné eh, riešiť krátkodobé dopady tejto humanitárnej krízy, ktorá sa na tomto území ešte ďalej prehlbuje. Ale treba jasne povedať, bude to mať dopad aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Tieto peniaze boli vynaložené aj na iné účely, než boli pôvodne určené. Takže mm, niekde sa uh, urobila akási, vystala určitá mezera, aby sa mm, zaplatali niekde iné, iné diery. Takže určite uh, sme prijali v lete prvé humanitárne rozhodnutie v júli E, teda týkalo sa to 5 miliónov eur a v nadchádzajúcich týždňoch e, budeme zvažovať ďalšiu intervenciu, ktorá bude určite skromná, pokiaľ ide o sumu, ale e, zapadá do takého globálnejšieho úsilia medzinárodného spoločenstva a k tomu sa ešte o chvíľočku vrátim. Takže v zásade sa dá povedať, že tá humanitárna intervencia európskeho rozpočtu e, v kríze v pásme Gazi tak ako vypukla mm, po izraelskej intervencii, e, je v hodnote približne 23 miliónov eur k dnešnému dňu. Sústredili sme sa na dva sektory. E, v podstate všetko to, čo sa týka zdravia, bolo v našom eh, na, pole pozornosti, aby boli zachované nejaké základné, minimálne eh, zdravotnícke služby. Matias o tom hovoril. No a druhý sektor, eh, na ktorý sme sa zameriavali, to bolo všetko, čo sa E, týkalo, e, my sme to nazvali, že wash, teda išlo umývanie, pitnú vodu a tak ďalej. Našim hlavným partnerom bol Medzinárodný výbor Červeného kríža, potom UNRVA, e, Svetový potravinový program. Takže, pani predsednička, ak sa to ešte neudiala, môžeme samozrejme vám k dispozícii dať a výboru k dispozícii poslednú verziu tejto pravidelnej správy, tak ako bola aktualizovaná 26. augusta. A tam budete mať podrobnejší prehľad o intervenciách z našej strany, aký druh podpory sme poskytli za posledné týždne. Ale ako vždy, pani predsednička, dámy a páni, keď stojíme z oči v oči kríze, Ehm, ľudského pôvodu, a určite pani Georgieva dnes popoludní bude o tom hovoriť, tak samozrejme účinnosť e, opatrení závisí samozrejme od financí, ale aj od toho, aký je humanitárny prístup, e, teda či máme alebo nemáme e, dostatočný prístup, aby sme boli v kontakte s tým príjmajúcim obyvateľstvom. No a kríza, ktorú prechádzame, ktorú zaznamenávame, je poznačená veľmi ťažkou situáciou. Buď vôbec žiadny prístup, až 1 septembra jeden z našich expertov konečne mal možnosť vstúpiť do pasmagazí. E, naši hlavní e, partneri, napríklad Oxfam e, z Británie, nemá víza na to, aby sa mohli dostať na toto územie. Prístup na územie to je jedna vec, ale ochrana tých humanitárnych pracovníkov to je druhá vec. Matias už hovoril o situácii personálu UNRVA, ale Samozrejme, toto sa stiahuje na všetkých humanitárnych pracovníkov, či už pracujú pre iné agentúry OSN, alebo či pracujú pre mimovládne organizácie. Humanitárni pracovníci boli naozaj cieľom strán v konflikte, ktorý tam prebieha a ktorý momentálne prerušený prímerím, o ktorom sme pred chvíľou hovorili. Je jasné, že stopy bojov, míny, nevybuchnuté bomby naďalej sú určitým, určitou hrozbou pre bezpečnosť a pre efektívne poskytovanie humanitárnej pomoci. Takže uh, humanitárni pracovníci robia, čo môžu. Ja som hovoril o tom, že predpokladáme možnosť využitia nejakých ďalších zdrojov ale ako vždy, humanitárna pomoc, no takmer by som chcel povedať, že chceli by sme eh, ani, keby to radšej nebolo potrebné, pretože sme v, eh, vo fáze rekonštrukcie, rekonsolidácie, poznáte politickú agendu Európskej únii, lepšie než ja, pokiaľ ide o EÚ a návrat k statusu quo ante, to je vlastne najlepší recept. Ak, ak by sme sa vrátili k tomu statusu quo ante, tak to by bol najlepší e, spôsob, ako sa vrátiť vo všetkým problémom. Takže musíme e, nejako vyriešiť túto blokáciu a dúfame, že politické podmienky mm, nastanú také, aby sme tak túto situáciu dokázali vyriešiť strednodobo. Sa musíme zamýšľať nad e, donorskou konferenciou, možno niekedy v oktobri. Uh, Možno Matias k tomu bude vedieť povedať viac, ale je zrejme, že humanitárna pomoc dosahuje svoje limity a že budú tu musieť byť ďalšie finančné zdroje. Bude teda potrebné preprogramovať rozvojové kredity a e, kredity súvisiace s politikou susedstva. Takže Zatiaľ to, čo sa udialo, nebolo až také viditeľné, e, možno aj v vrátane členských štátoch EÚ. Boli sme jednoducho e, možno zaskočení intenzitor a dimenziou tohto, tejto krízy. A dúfame, že najmä vďaka prístupu, ktorý konečne máme do pásma Gazy, budeme Eh, vedieť lepšie zasiahnuť. Eh, takže toľko, pani predsednička, a podobne ako Matias, veľmi rád zodpoviem na otázky, ktoré budú poslanci mať eh, ešte predtým, než popoludne príde pani Georgieva. Predsednička, ďakujem. Ďakujem za tieto informácie od komisie. Takisto tu je pán Oliver Schott z DVDFko. DVDFko zodpovedá za dlhodobú Eh, rekonštrukciu. Teraz eh, nebudete vystupovať, ale možno neskôr, ak bude čas na nejaké pripomienky, otázky. Mám tu 6 prihlásených. Kto by sa ešte chcel ujať slova, aby sa mala predstavu, koľko času môžu kolegovia dostať? Takže asi ďalších šiestich prihlásených. Máme teda približne 12. No, Takže do dvoch minút, keby ste vedeli svoju otázku sformulovať, pretože tak by sme potom eh, vedeli dať dostatočný čas aj našim rečníkom a možno by sme mali čas ešte aj na kolegu z eh, Devko. Takže prví dva rečníci, pán Stier a pán Neuser. Pán Stier, nech sa páči ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Srdečne Vítam pána Bošada Brovera a ďakujem za vaše prezentácie. E, musím vyjadriť sústrasť všetkým pozostalým obetí e, tejto vojenskej intervencie. Pásme Kazi, spomínali ste, že je dôležité, brať do úvahy problém, že je naozaj obrovský, je tam 11 tisíc zranených a tak ďalej. E, takže samozrejme chceme e, vyzdvihnúť to, že bolo dosiahnuté prímerie. Uvidíme, ako to teda bude pokračovať v budúcnosti. Možno to bude trvalé a možno teda politické riešenie bude obsahovať aj aspekty bezpečnosti pre Izrael. Na to samozrejme nezabúdame, ale a takisto je tu aj právo palestíncov na vlastný štát, na bezpečnosť a prosperitu, tak ako je to potrebné, najmä e, v pásmej Gazi. Ako ste povedali, nie je to iba táto kríza momentálne. Pásmo Gazy, myslím si, že je v kontinuálnej, pretrvávajúcej kríze, Teraz je to samozrejme otvorený vojenský konflikt. V tejto súvislosti by som si rád vypočul vaše pripomienky ohľadne spolupráce s kľúčovými hráčmi, vrátane Egypta a ďalších aktérov v regióne. Ak teda môžeme o tom hovoriť po tejto kríze, aby sme sa teda vyhli e, iba tomu status quo. Ďakujem pán Noizer a potom pani Hautala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem našim eh, dvom vystupujúcim. Myslím, že ako výbor by sme naozaj mm, mali Eh, vyjadriť našu úctu a vašej práci. Eh, dve pripomienky mám v tejto súvislosti. Jednak práca parlamentu. Tento, toto leto boli krízy v Sýrii, v Iraku, v Líbii, v Gaze a parlament eh, bol na prázdninách. Myslím, že to v takýchto dimenziách sa už nesmie stať. Potrebujeme v parlamente nejakú task force, ktorá potom dokáže aj zareagovať. A naozaj je to hamba, ako parlament zareagoval a chcel by som poprosiť pani predsedničku, aby sa naozaj v rámci svojich možností zasadila o to, aby sa takéto niečo v budúcnosti už nestávalo. Druhá taká predbežná pripomienka je, že humanitárnu pomoc a politické riešenia nemôžeme od seba oddeliť. V Gaze máme situáciu, ktorá sa stále obnovuje, stále prehlbuje a preto nemôžeme ani pre gazu samotnú a ne, nemôžeme sa vrátiť k tomu e, statusu quo, vzhľadom na to, ako vlastne celá táto vec e, sa vyvíja. Možno trošku provokatívnejšie poviem, že musíme rokovať aj s Hamasom. Izrael e, rokuje s Hamasom v Egypte a my ako EÚ hovoríme, že Hamas pre nás nie je partner na rokovania. E, takže musíme, myslím, že sa dopracovať k nejakému inému prístupu. E, myslím, že po tomto prímerí OSN nielen vzhľadom na vlastné obete, teda pracovníkov OSN, ale aj e, predsa to musí jasne ukázať, že treba zo strany OSN vyšetriť e, vojnové zločiny. A posledná vec, úloha kvarteta na Blízkom východe. To tiež treba preskúmať. Aj tu EÚ nezohrala nejakú väčšiu úlohu. Budeme mať e, novú e, e, zástupkyňu pre e, zahraničnú politiku, takže toto bude tiež spadať do jej úloh. Ďakujem. Heidi Hautala a potom pán Gusman. Ďakujem, pani predsednička. Musím povedať, že som veľmi vďačná za prácu, ktorú robí ONRVA v týchto veľmi komplikovaných podmienkach, náročných podmienkach. E, počet utečencov ktorým pomáha. To je naozaj, naozaj si to zaslúži, zaslúži našu úctu. Ja som navštívila pásmo Gazi pred rokom v lete v rámci tzv. letných her, ktoré e, podporovala fínska vláda a táto posledná vojna dáva naozaj veľmi málo nádejí deťom v Gaze že by sa uh, ukončilo takéto násilie. Naozaj musíme teraz uh, odvrátiť pohľad od tých politických nezvod a pozrieť sa na tú humanitárnu stránku veci. EÚ by snáď mohla urobiť nejaké posúdenie efektívnosti našej rozvojovej pomoci, pretože financujeme EÚ a členské štáty teda EU eh, e a české štáty naozaj poskytujú veľa financií, um, ktoré ničia ehm, prebiehajúce eh, konflikty. Takže chcela by som sa pána Brauera opýtať, čo si o tom myslí. A tak sa naši daňoví poplatníci venujú pozornosť strate eh, tohto vynaloženého úsilia. Ja samozrejme nehovorím, že by sme mali uh, ukončiť uh, pomoc, ale mali by sme si uvedomovať aj finančné náklady tohto násilia. Ďalšia otázka, ktorú by som chcela mm, položiť v súvislosti s UNRVA. E, tam je to podozrenie, že podporujete Hamas, alebo že mm, vo vašich e, zariadeniach sú nejaké aktivity Hamasu. Ja som sa minulý rok pýtala na to generálneho riaditeľa, ktorý veľmi dobre vysvetlil, že tieto obvinenia nie sú pravdivé. Ale čo nám môžete o tom povedať vy? Ďakujem. Pani Guzman, potom Charles Gorenc. Ďakujem. My hovoríme o humanitnej kríze v Gaze, ale treba povedať a pripomenúť, že v Gaze ne, ehm, nastal hurikán, ale eh, ani nebola eh, zničená tsunami, ani živolnou pohromou, ale treba povedať, že eh, Gaza bola zničená a jej ľud bol zmasakrovaný izraelským vojskom a izraelskou vládou. Preto myslím si, že otázka spočíva v tom, čo robíme. Pretože Európska únia umožňuje, aby Izrael vrazil a zabíjal civilov, aby vrazil a zabíjal chlapcov a devčatá Európska únia umožňuje, aby sa e, ničilo celé územie a treba povedať, že, e, to, že Izrael môže konať tak, ako e, koná a systematicky e, porušuje ľudské práva a bombarduje nemocnice a školy OSN, pretože sa spolieha na zložitosť medzinárodného spoločenstva Európskej únie a jej členských štátov. A hovorím o zložitosti, pretože my sme neprerušili ani diplomatické, ani obchodné vzťahy s Izraelom, ani sme zrušili jeho dohodu o predržení z e, EÚ, e, hoci e, ona zakladá článok 2, ktorý hovorí, že obe strany musia respektovať ľudské práva. Ani mm, sme neuložili sankcie Izraelu, keď na ostatné územia rýchlo udelujeme sankcie a je to tá istá Európska unia, ktorá hovorí o humanitnej pomoci a mm, obnove gázy a udeluje na to prostriedky. Preto možno by bolo lepšie, aby sme miesto toho, že hovoríme o následnej pomoci, situácii Európska únia sústredila svoje e, úsilie, aby e, nepostupovala e, podľa diktátu USA a aby spolupracovala s bojom palestinského ľudu proti okupácii. A chcem položiť otázku pánovi Jean-Louis Debre. Flotila Slobody ohlasila, že Českora vyrazí opäť do Gazy a tá flotila z 2010. bola terčom útoku a 9 e, e, ľudí, aktivistov, bol zavražených. A chcel by som vedieť, že čo s tým chce urobiť teraz Európska únia. Či e, sa podriadí rozkazom Izraela, alebo či naozaj vynaloží tlak, aby tá flotila mohla doraziť do Gázy. Ďakujem. Chcem pripomenúť, že zástupcovia Európskej komisie tu e, nezodpovedajú za zahraničnú politiku členských štátov EÚ. Oni implementujú e, humanitárnu pomoc, ako bolo vysvetlené na začiatku. E, Takže toto otáz, sú skôr otázky pre ministrov, španielských ministrov, iných ministrov, ale nie pre úradníkov Európskej komisie. Pán Görenc a potom pán Líc. Áno, ďakujem pani predsednička. Ďakujem za túto pripomienku. Ja tiež nechcem zachádzať do politickej diskusie, vzhľadom na to, že pán Božat povedal, že má teda úradnícky nepolitický mandát. E, politické veci treba riešiť mimo tejto schodze. UNRWA e, funguje už 10 e, ročia, takže je mnoho príkladov, ako funguje. Takže chcem tiež sa pripojiť tým komplimentom e, na Margo je práce. No naozaj otázka, ktorú si musím položiť v rámci súčasnej diskusie je, že či to máme pod kontrolou. Áno, Európa je prvým donorom, Európa E, je tam vždy ako prvá, robí vynikajúcu príkladnú prácu Georgieva, e, trvá na neutralite, my sme to podporili a je to správne, že sa to podporilo aby teda bola neutralita, nestrannosť humanitárnej pomoci e, zabezpečená. Môžeme samozrejme vždy urobiť niečo lepšie. Takže otázka, ktorú si musíme položiť, je ako europoslanci, že či finančné programovanie je naozaj prispôsobené situácii, ktorú poznáme e, z e, tejto humanitárnej oblasti. Myslím, že nie. My sme teda v tom prvom roku eur platí a potom sa to zničí a potom my sa tam vrátime a opäť za to zaplatíme. A pýtame sa, že či toto neviem, či je otázka pre pána Debrera alebo pre e, dvdf aby to preskutovalo s Izraelom o tom, ako to funguje. Takže ja dám teraz rečníkom 3 až 5 minút najviac e, a potom vyzvem um, tgdf že či môže niečo dodať, než uh, skončíme um, túto schôdzu. Chce niekto ďalej niečo povedať? No, in, indeed, uh, uh, many... Naozaj, uh, bolo to veľa um, trefných uh, otázok a uh, chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za podporu a za otázky. Pokúsim sa to zhrnúť čo najviac, ale určite niektoré z nich si zaslúžujú dlhšiu diskusiu a som eh, pripravený. Moju rád je blízko a my sme pripravení vám dať ďalšie informácie a eh, budeme eh, pripravení odpovedať na vaše otázky. Pýtal sa ma posledný štýr o spolupráci s ďalšími hráčmi, menujte s Egyptom, ale aj ďalšími Andra e, má operácie s 2500 pracovníkmi v Gaze, kde sa stará o 75 obyvateľstva, 1,2 milióna muslimkám so všetkými hráčmi. My e, nemáme politické kontakty, tieto nechávame na ďalších e, e zastupcov SN Robert Sari, ale e, my e, udržiavame technické kontakty, aby sme vykonali náš mandát, takže musíme konať s obcami alebo ministerstvom školstva, pretože musíme to zosúľadiť so školami a načasovaním a tak ďalej. A tiež ďalšie veci musíme riešiť elektrínu, kanalizáciu a tak ďalej. Máme tieto kontakty aj s Egyptom, aj s Izraelom každý deň, pretože musíme všetko realizácia z Izraela. Všetko, čo prichádza z Anri, prichádza z Izraela. A pamätáte na to, že hranice s Egyptom sú vlastne formálne zatvorené a otvárajú sa len príležitostne um, pri ehm, výnimočnej koordinovanej výmene ľudí, to znamená hlavne v humanitných prípadoch alebo pri odchode putníkov e, nenastáva formálne otvorenie hraníc do Egypta. Takže všetko, čo tam privezieme, prechádza cez jediné e, e, legálne e, hraničné prechody z Izraelu. Takže máme každodenne kontakty s nimi a mm, pokiaľ je požadovná naša skúsenosť, sa tiež vyjadrujeme k tým dôležitejším otázkam, čo sa týka budúcnosti pásma Gazy, čo zvyčajne nie je súčasťou nášho mandátu. Na to sú iné inštitúcie, ktoré sa s tým zaoberajú. Potom to bola otázka od pani Hutala, za to som vďačný. A, mm, to sú podozrenia, že podporujeme Hamas a to sa týka aj ďalšej otázky od pána Jansona. My každý deň e, čelíme týmto tvrdeniam a kritikou Anra. No UNRA e, je jednou z agentúr, ktorá je najviac e, sledovaná spomedzi OSN. Nás sledujete vy ako darca, aj samotní utečenci, aj náš personál, naši hostiteľské štáty, Izrael, média, všeli, kto nás sleduje. Takže my, vďaka tomu, sme získali cnosti. My sme čo najtransparentnejší vo všetkom, čo robíme. A e, jedno z toho, sa týka napríklad aj toho, že my sme jediná agentúra OSN a jediná medzinárodná organizácia, ktorá zverňuje svoj zoznam pracovníkov každých 6 mesiacov so všetkými hostiteľskými štátmi, s Izraelom aj s hlavnými darcami, teda aj z OSN. Takže my Eh, sa pýtame, že ak eh, tam máte niekoho, koho myslíte, že treba preskúmať eh, no, medzi našimi pracovníkmi a máte na to dôryhodné dôkazy, tak ich preskúmame. A Izrael nikdy nemal námitky proti našim pracovníkom a máme mm, prísne pravidlá, ktoré vyžadujú, aby naši pracovníci boli neutrálni a e, my netvorujeme žiadne porušenie, takže ak zistíme, že napríklad e, niekto e, neplní svoje povinnosti byť neutrálny, tak máme Pevný proces, aby sme to vyriešili. Mm, to nemôže vylúčiť, že môže nám niekto niekto medzi mm, personálkou nezistíme, aj BND mala takých ľudí vo svojich eh, radoch, eh, ale mm, naša, ak to zistíme, tak naša politika je nová tolerancia. A ešte, aby som sa k tomu vyjadril, a ja som videl v tlačom vyhlásení, že Izrael z KDF um, eh, mm, priťahovala všetky rôzne tvrdenia UNRA, že z našich škôl pochádzali výstrely chcem vysvetliť, že e, UNRWA má 2800 zariadení v Gaze do školy, e, nemocnice, rôzne zariadenia, 2800 budov. A v čase vojny a bombardovania. Tieto školy v lete, mm, ako to bolo teraz, e, nie sú obsadené, sú prázdne, zamknuté a máme eh, ne ozbrojených strážcov, ktorí eh, strážia tieto školy, ale eh, v čase bombardovania my im povieme, aby šli domov a zamkli sa, aby nezomreli počas bombardovania kvôli prázdnej škole. A v takýchto prípadoch naše školy e, boli e, narušené a ozbrojené e, skupiny tam vnikli. Ale ako náhle sme sa vrátili do školy, keď ustalo bombardovanie a zistili sme, čo tam už bolo uložené, alebo že e, škola bola e, narušená, bolo to nevniknuté, tak sme okamžite to riešili. Máme na to osobitnú e, pracovnú skupinu, a to e, je úrad pre podporu operácie, ktorý e, všetky budovy sleduje každý deň a kontroluje či sú tam nejaké um, sprievané nápisy, aby sme zabezpečili, že školy UNRA budú neutrálne. Takže môže byť tomu tak, eh, ako tomu už nastalo v minulosti a Izrael išiel súčasťou toho, pretože oni eh, zneužívali eh, naše priestory a my nemáme ozbrojených stráčov, aby pradili naše školy. No my môžeme to zverejniť, e, že e, odsudzujeme akékoľvek zneužitia našich priestorov, no chcem jasne povedať, že ne, nás tal žiadny prípad, kedy e, by sme e, uchyľovali v školách e, ľudí, ktorí odtiaľ strieľali rakety. A my sme o tom už vydali vyhlásenie informácie opäť veľmi krát poslem. A e, ďalej je tu otázka od pana Líca o statistikách o tom, čo bolo zničené, aj o tom, čo tu oznelo. Statistiky teraz sú veľmi neúplné. My sme odhodli spolu s OSN, že je tu pracovná skupina aj koordinačný systém pre gázu. A odhodli sme, že asi 30% e, civilných obydlí bolo postihnutých e, v pásme gazy, buď zničených, alebo do istej miery poškodených, a to 30 My len teraz e, tam vychádzame a preverujeme, že či tú budovu možno opraviť alebo či ju musíme zrútiť. Teraz je to príliš skoro. Primer je, bolo vyhlásené len v útorok minulý týždeň, takže neviem ešte e, odhadnúť, koľko to bude stáť, aby sme zrekonstruovali tieto civilné obydlia. Viete, že um, značne boli zničené elektrárne a mnohé nemocnice. Len tých 111 zrení UNRA a um, mnoho z nich školy vyžaduje asi 2 milióny eur na opravu, pokiaľ vieme, aby opäť boli funkčné. Takže zatiaľ toľko, a to je odhad a Myslím, že bude konferencia v Arabskej lige budúci týždeň, ktorá bude posudzovať najprv hodnotenie škody a potom máte veľa čísel tam, takže žiadam vás o tom. Sú tu rôzne vyšetrovania ktoré prebiehajú v UNHCR v eh, kde sme požiadali, že OSN môže podporiť eh, toto vyšetrovanie a toto vyšetrovanie sa robí bez záverov. Najprv ide o to, aby eh, fakty boli zistené a my e, to dlžíme všetkým tým, ktorí presil život v tomto konflikte, aby sme najprv zistili, čo sa stalo kedy a čo nefungovalo. A potom môžeme hovoriť aj o zodpovednosti. Takže je to tento prvý krok a pre ňa títo ľudia potrebujú prístup do gazy, e, potrebujú prístup e, všetkým dokumentom a myslím, že tu môže byť EU napomocná, aby to podporila politický a hlavne aj parlament. Yeah, yeah. And can I ask the people who are talking... Môžem požiadať ľudí, ktorí hovoria, aby sa nerozprávali, ak eh, chcete hovoriť, eh, tak eh, prosím. Či Izrael dodržiava svoje mm, záväzky podľa medzinárodného práva, to presne treba preskúmať vyšetriť. E, e, je jasné, že Izrael je okupačná moc e, a podľa OSN a UNRWA je súčasťou OSN podľa e, našej definície okupácie. Izrael je stále okupačná moc, pretože kontroluje pásmo Gazy, hoci e, nemá vojaka na každom metri, ale kontroluje prístup aj vzdušný priestor a elektrinu a vodu, ktorá tam prúdi. E, Takže má jasnú zodpovednosť za to podľa medzinárodného práva a e, pre nás je e, tu smrť aj e, náš tvrdý ženevský dohovor a to treba preskúmať. Nechcem ešte tu vyvodzovať závery, ale aspoň tie e, zariadenia VSN, e, ktoré e, boli terčom útokov e, z izraelskej strany, je už e, jasne porušením toho. Koľko z toho um, bolo um, postihnuté? Um, tieto štáty um, štedro um, podporujú OSN a um, my sme um, dostali štedro pomoc uh, z vašich štátov a tiež sme dostali veľa rýchlej a dobrej pomoci z Kataru, z Dubaju, z Osaudskej Arábie, z Kuwaitu. Oh Nemôžeme teda sa stiažovať, že toto je asi 50% z pomoci, ktorú sme dostali, eh, pochádza z arabských a islamských štátov. Zde sa zneužívajú učebnice platené z pomoci EU, hm, to je zaujímavé. Možno hm, kolegovia EU sa môžu k tomu vyjadriť, eh, ale aspoň k učebnici a mi dovolte povedať tieto učebnice sú učebnice palestinskej správy. Ehm, boli ehm, predmetom ehm, vyšetrovania správa zľava aj zo stredu. Myslím, že žiadna učebnica nebola predmetom také podobného skúmania. A nie tak dávno, asi pred rokom, bolo vyšetrovanie, ktoré zaplatil ministerstvo zahraničných vecí USA, ktoré robil výbor rôznych učencov, aby preskúmali E, palestinské učebnice oni zistili viac menej to, že tieto učebnice možno nie sú dokonalé a možno majú nejaké stereotypy, ale neboli antisemické, aspoň pre um, americké ministerstvo zahraničných vecí bolo zistenie, že um, nie sú antisemické a tiež skúmali izraelské učebnice povedali, že nie sú dokonalé, sú tam nejaké hm, deformácie, ale nie sú protipalestinské. Takže to sú učebnice, ktoré Izrael tlačí a používa v tých oblastiach, kde stále má plnú zodpovednosť. A, a ak Izrael má také problémy s tými uh, učebnicami, prečo ich používa? A on ich používa keď aj používal, keď le, mal na starosti ten e, systém školstva do roku 95. Takže prosím, preskúmajte si tieto štúdie. Je to naozaj Takže dobre, pán Bačat, musíme to ukončiť. Komisárka sa k tomu skoro vyjadrí. E, Zvyšné otázky môžete prebrať bilaterálne madame la présidente. Je serai très bref et j'inviterai mon... Ďakujem, pani predsednička. Ja budem hovoriť veľmi stručne. Požiadam kolegu z DGDFK, aby doplnil moje slova. Mám tu tri e, témy. Poprvé rozpočet. My máme e, nástroj flexibility, takzvanú rezervu pre naliehavé prípady. To je rezerva, ktorú môžeme použiť každý rok, aby sme mohli čeliť nečakaným situáciám veľkého rozsahu. No, nastal tu problém, ktorý spomenul e, pán Gerenc e, vo svojom vystúpení a to sa týka struktúrnej rovnováhy medzi položkami záväzkov, a to je ten biankošek, a položkami platieb, teda reálnej možnosti vyplácať platby. Takže využitie tejto rezervy pre naliehavé prípady, keď môžeme ich využiť, tak ich aj využijeme, no je to rozpočtové riziko, ktoré sa prenáša do ďalších rokov, takže to je vec, ktorá by sa dala využiť a Ďalšia vec, o ktorej si asi pani Georgia bude s vami chcieť pohovoriť, sa týka rozsahu neuveriteľného mimoriadného rozsahu, mimoriadných unitných situácií, e, k ktorým čelíme e, čiastka naplánovaná e, v rozpočtoch Európskej únie sa ukazuje byť dramaticky nedostatočná. A ja nechcem prijať ktorý by budete mať s pani Georgiou, no chcel by som spomenúť dve krízy, ktoré sa prídu a ktoré sa budú rozvíjať e, do konca roka pred našimi očami a to na jednej strane sú humanitné dôsledky krízy v Iraku, ktorú si dnes nedokážeme odhadnúť a po druhé e, riešenie epidémie eboli a neviem ako e, zvyšné humanitné prostriedky nám dovolia riešiť tieto dve naliehavé situácie do konca roka. My e, nefinancujeme vládu z e, titulu humanitnej pomoci, my spolupracujeme s mimovládnymi partnermi a s OSN a máme metódy monitoringu, ktoré veľmi prísne sledujú, ako naši partneri využívajú prostriedky, ktoré sme im vyplatili v rámci humanitnej pomoci. A po druhé, a po tretie chcem povedať, že demolácia nie je nový problém. Tento problém nastáva aj mimo ozbrojených konfliktov, hlavne v zóne C. My e, sme sa snažili viesť dialog s izraelskými orgánmi na túto tému a to úplne márne. Vracame sa k tejto otázke opäť. Pani Otela to povedala, že je úplne vylúčené aby sme prestali pomáhať, pretože máme isté unitné princípy, ale nie sme slepí voči ich politike demolácia ešte pred e, tým, ako začala kríza, sme e, nastartovali diskusiu s členskými štátmi na túto tému, aby sme pripravili nové postupy, hlavne voči izraelským orgánom a vláde. Právna cesta je zdlhavá, ťažká a asi bude treba sa vydať e, politickou cestou a politická cesta bude vyžadovať e, podporu e, nielen vo vašom zhromažení, ale vo všetkých členských štátoch. Takže toľko ja, dám slovo kolegovi. For now. So... Ďakujem zatiaľ. Chcem sa poďakovať obom, chcem sa poďakovať E, rečníkom za to, že si našli čas a dali nám takýto erodovný prehľad. Sú tu e, témy, ktoré musíme prebrať e, rozpočte otázky, ktoré budem riešiť v popoludnejšej rozprave a tiež príde komisia a aj politické otázky, ktoré my musíme riešiť ako politiky a toto sú argumenty, ktoré máme voči vláde a budeme mať tiež možnosť hlasovať o politickom uznesení a ak máte otázky, ktoré my môžeme riešiť v rámci našej zodpovednosti, k otázkám eh, letných prázdnin a ehm, otázky, či eh, má byť parlament zvolený mm, sú to zákonné mm, právomoci ehm, predsedom výborom. My sme mali o tom mm, diskusiu v lete a ehm, Problém bol, že sme e, nevyriešili to, ako by tento výbor e, zasadol. No, mám jednu dobrú správu. Práve som e, zistil, že na Ukrajine bol vyhlásené primerie. Takže dúfajme, že táto humanitná kríza nebude taká dlhá ako tie ostatné a ďakujeme že ste sem prišli a ďakujem, že DGDF ko je tu prítomné. Kto chcel ísť z miestnosti, môže ísť eh, potichu a teraz ideme na bod 7 a to je eh, čas na otázky. A mali sme tu mm, tému no, eh, to, čo bude po roku 2015. No, teraz chcem pripomenúť poslancom, že ak máte otázky na komisiu môžete ich predložiť do sekretariátu 3 dní vopred a potom môžu na ne odpovedať tu vo výbore. A samozrejme ďalšie otázky musíte dať na program, no je to príležitosť pre poslancov, aby ste o tom vedeli. Takže e, keď každý dostal kopiu tie otázok, nebudem uh, čítať všetky tie otázky a to je otázka od pána Ferdinanda a to je o vzťahoch medzi EU a USA v rozvojovej pomoci. Takže dám slovo najprv komisii a pán Vernen e, sa k tomu môže vrátiť a uviesť e, svoje pripomienky. Takže otázka má pán Simon, e, slovo má pán Simone z výboru DEVKO. Thank you, thank you very much. Uh, ďakujem, ďakujem pani predsednička. Neviem, koľko času mám. Možno len 3 či 5 minút. Dovolte, aby som začal niekoľkými všeobecnými poznámkami stručne o pokroku, ktorý sme zatiaľ dosiahli a aké sú naše vyhliadky pre budúci rozvoj v kontexte EU-USA. Aby som načetol situáciu, USA sú snad najdôležitejším bilaterálnym partnerom v oblasti rozvoja pre nás a jediným, ktorého máme v rámci ministerského dialogu, teda dialogu v oblasti rozvoja na ministerskej úrovni. Vidím, že tu máme niekoľkých, ktorí sa tohto dialogu zúčastňujú. Racionále našimho dialogu o rozvoji je v tom, že USA spolu s EÚ, teda inštitúciami členskými štátmi, spolu majú viac menej 80 predstavujú 80 priamej zahraničnej pomoci. Ak teda spolupracujeme s USA, máme väčšiu šancu ovplyvniť medzinárodnú politiku. V súčasnosti dialog prebieha na troch úrovniach ministerskej, eh, technickej a medzi Na ministerskej úrovni sa konajú uh, uh, každoročne. Zúčastňuje sa ho za nás komisár Pibalks. Potom sú tu um, každoročné stretnutia vyšších pracovníkov aj, a aj na technickej úrovni sa konajú pravidelné stretnutia. Ak sa nemýlim, vaša otázka sa týkala pokroku od začiatku nášho dialógu roku 2009. Pamätáte si, ako minister pre rozvoj ste hovorili o začiatku tohto dialógu od roku 2009, od samitu v, medzi USA a EU v roku 2009 sme reaktivovali svoje vzťahy s USA tak ako e, to bolo v prípade prvej vlády Baracka Obamu. A e, túto spoluprácu sme sa snažili rozvíjať v oblasti bezpečnosti, e, bezpečnosti potravinovej, klimatických zmien a humanitárnej pomoci. Sú to tri oblasti a podľa nás je najdôležitejšou odolnosť a obrana. V tejto oblasti spolu s USA, ako viete, politiku odolnosti máme e, z roku 2012, ktorá sa koordinuje plne s USA. Mohli sme sa navzájom ovplyvňovať pri formulácii našich politik odolnosti, čo nám umožňuje lepšie spolupracovať v danej oblasti. V súčasnosti sme svedkami toho, že USA vedú koordináciu v eh, určitých oblastiach, pričom EÚ má zase iniciatívu v ďalších oblastiach. USA majú prvenstvo eh, v rámci eh, mm, afrického rohu, teda Svetovej aliancie. Máme dva regióny, kde eh, sme na popredí my a na druhom mieste za USA sme zase my. Čo sa týka eh, mileniových rozvojových cieľov, budeme mať možnosť hovoriť o nich neskôr, takže teraz až také nie je dôležité o nich hovoriť podrobnejšie existuje politický dialog s USA aj v tejto oblasti. Hovoríme o e, cieľoch po roku 2015, o konvergencii medzi našimi prioritami. Čo sa týka zmien klímy a pozvanie na summit, e, tu sme nevedeli predložiť až tak veľa z toho dôvodu, že v tejto oblasti sme USA až tak veľa nerokovali. Ale e, dosť sme dosiahli v oblasti trvalo udržateľnej energetiky, čo má vplyv na e, zmierňovanie zmien klímy. A v súčasnosti sa e, vo veľkej miere snažíme koordinovať to, čo robíme, robia USA v rámci proafrickej iniciatívy a v rámci našej spolupráce s africkými krajinami v oblasti energetiky v rámci e, iniciatívy trvalo udržateľnej energetiky. Čo sa týka samitu EU-USA e tohto roku v marci, e, prezident Obama ho navštívil, navštívil Brusel, čo znamenalo veľkú podporu pre náš dialog a um, povzbudil nás uh, v práci na cieľoch po roku 2015. Takže toto sú e, témy, ktoré tam odzneli na samite, potom sa rozvíjajú na ďalších nižších dvoch úrovniach. V rámci svojho programu hovoríme o e, kritických e, situáciách, kde je potrebné dosiahnuť synergiu Ehm, je dôležité dosiahnuť porozumenie na politickej úrovni, aby sme lepšie mohli v teréne koordinovať svoje činnosti. Takže treba koordinovať eh, plánovanie zásahov v našich tých pilotných krajinách a budeme robiť aj eh, spoločne akcie na úrovni implementácie. Sú to pre nás naozaj významné úlohy do budúcnosti. Ďakujem pani predsednička za slovo. Mm, ďakujem veľmi pekne za správu aj za slovo. Som spokojný e, so správou aj s pokrokom, ktorý bol dosiahnutý v tejto oblasti. Túto otázku som predložil na začiatku našho, našej schôdze, pretože som sa od komisie dozvedel, že mm, komisia o tejto veci nikdy neinformovala komisiu. Uh, je to preto, že v roku 2009 sa konali parlamentné voľby. Svoju iniciatívu som predložil v januári 2009. Bola prijatá um, um, radou um, ministrov pre rozvoj. Bolo to podporené teda radou ministrov ale parlament eh, svoju prácu vtedy končil, pretože sa blížili voľby Nož a potom v novembri vo Washingtone bolo dohodnuté, tý, boli tieto veci dohodnuté na samite. Medzi tým začal pracovať e, nový, e, nový parlament, e, takže výbor sa o týchto veciach nikdy nedozvedel. Barack Obama a Hillary Clintonová zo strany USA vyjadrili veľký záujem o túto otázku čo znamenalo veľký pokrok. Bolo by dobre, keby po tomto začiatku sme mohli byť e, informovaní pravidelne o e, spolupráci na transatlantickej úrovni. Je to veľmi dôležité, pretože my platíme 80 e, všetkých výdavkov na túto oblasť a preto by sme mali mať väčší vplyv nielen v tejto oblasti, ale aj rôz, na rôznych medzinárodných svetových konferenciách. Ja ako minister som mal skúsenosť, že Čína v rámci G77 eh, bola na poprednom mieste, eh, stále iba kritizovala, pričom my sme boli najväčším donorom. Takže eh, to je potrebné dosiahnuť ako zmenu v rámci medzinárodných konferencií čo sa týka e, trvalodržateľných e, cieľov e, rozvoja po roku 2015, tu je dôležité, aby sme úspešne spolupracovali s USA a úzko. Ďakujem. Myslím, že ďalšia reakcia nie je potrebná. Už teraz máte vzájomný kontakt a ten treba ďalej rozvíjať. Teraz bod 8 nášho programu. Máme rečníkov ohľadom programu, e, rozvojového programu po roku 2015. Budú dvaja, e, e, dva panely po dvoch rečníkoch. Najskôr je to pán Majer Harting a pán Kumar Brandeo. Poprosím ich, aby sa pripojili k nám za predsedníckým stolom. Vysvetlím, o čo ide v tomto, na tejto schodzi. Ako všetci viete, sú mileniové rozvojové ciele ktoré treba dosiahnuť do roku 2015. Mnohé z nich sú e, na dobrej ceste, ďalšie nie. OSN a Svetové spoločenstvo diskutuje o tom, čo sa bude diať a má diať po roku 2015. A to je najväčší problém e, medzárodnej rozvojovej politiky ďalšie roky. Náš parlament e, sa má zúčastniť a bude zúčastňovať tieto diskusie Koordinátori sa ešte pred letom na tejto otázku dohodli, že my ako výbor k tejto otázke pracujeme e, správu vlastnej iniciatívy skôr, než sa bude konať e, rada. Teda prvnež eú e sa dohodne na vlastnej pozícii o budúcnosti mileniových rozvojových cieľov a potom sa presunie k cieľom po roku fifteen Takže medzivládna etapa rokovaní sa začína budúci rok. Treba teraz začať diskutovať o týchto otázkach. Dúfam, že e, e, dnešní rečníci nás e, poinformujú o tom, ako sa začínajú diskusie. Na jeseň tohto roku sa má konať vypočutie, o ktorom budete informovaní. Takže toto bude dominantou našej práce vo výbore Eh, v, pred, eh, blízkej budúcnosti. Mm, ja som nová v tomto výbore, mnohí kolegovia tiež sú, ale nie sme noví v tomto výbore. Prosím, nezabúdajte, že ide o našu prvú diskusiu na túto tému, rečníci. Prosím, nepoužívajte žargon. Eh, ja už sama som sa prevenila, keď som hovorila o MDG a SDG, ale ide o prvú schôdzu na túto tému a potom neskôr budeme na túto tému pokračovať. Máme teraz pred, pred sebou dvoch rečníkov. Prvým je pán veľvyslanec Majra Harding, ktorý je veľvyslancom EÚ pri OSN. Je to osoba, ktorá sa zúčastní rokovaní a potom je to jeho veľ, veličenstvo Aj Kumar Brandeho, veľvyslanec Africkej únie pri Európskej únii. Takže najskôr dám slovo pán jeho excelencii Tomasovi Majerovi Hartingovi. Ďakujem, pani predsednička, vážení e, predsedo, e, poslanci, dámy a páni, som rád, že môžem byť tu a nie som si celkom istý, či máte eh, len také základné informácie, ako mi bolo povedané. Um, prepačte, ak teraz budem hovoriť to, čo už vám je dávno známe. Je cťou byť tu s vami a oceňujem eh, úzkú spoluprácu, ktorú máme s členmi Európske, Európskeho parlamentu eh, v týchto otázkach, ktoré sú také dôležité pre váš program. Máme kontakt s Európskym parlamentom v rámci našich aktivít aktivít eh, už eh, od samého začiatku. A mali sme podporu počas, eh, získali podporu počas hurikánu Sandy od vás Um, stretli sme sa aj pri príležitosti konferencie Rio plus 20 aj minulý rok uh, um, v septembri. Bola to osobitná udalosť eh, týkajúce sa mileniových rozvojových cieľov, kedy EÚ eh, v diskusiách zastupoval predseda komisie pán Barroso a komisiu Európskeho parlamentu, parlamentu uh, sme tiež privítali na tejto platforme ukázala sa blízka spolupráca s Európskym parlamentom v tejto otázke. Skôr než prejdem k cieľom po roku 2015 poviem niekoľko um, informácií k tomu, čo viedlo k samitu k post 2015. Ešte treba veľa spraviť, čo sa týka mileniových rozvojových cieľov a pokrok medzinárodného spoločenstva um, bude veľký. Čím väčší bude, tým budeme dôveryhodnejší. Komisia komisár Peebalks a súčasná komisia ehm, usilovne spolupracovali s parlamentom posledných 5 rokov e, pri rozširovaní rozvojovej politiky Európskej únie, aby dosiahli čo najlepšie výsledky európskej pomoci. Nie je to preto, lebo e, vypracovávame nový ehm, univerzálny rámec po roku 2015, ktoré by znamenalo zníženie našich súčasných snažení Hovoríme o programe po roku 2015 a prvou úlohou je získať a dosiahnuť to, čo bolo rozhodnuté v rámci mileniových rozvojových cieľov a tu finalizovať eh, naše záväzky k čomu došlo minulý rok v septembri. To je taký milník, eh, bolo to osobitné, bolo to bolo rozhodnuté, že sa budú, eh, bude riešiť odstranenie chudoby a um, roz, trvalo udržateľný rozvoj spoločne. Musím povedať priame, úprimne, že e, pôvodne e, členové delegácie nepochádzali celkom z inštitúcií, ale mali určitú históriu vo svojich predchádzajúcej kariére v tejto oblasti. DG Enviro a DEFCO boli povinní e, spolupracovať, zblížiť sa koncepčne a poskyt, ponúknuť spoločný prístup táto udalosť, toto to, to podujatie bolo ovplyvnené ekologickými otázkami. EÚ zastupoval um, pán Potočník, bolo to brilantné zastupovanie. Um, vieme, že tieto otázky je potrebné riešiť spoločne. V EÚ sme si domácu úlohu spravili dobre tým, že EP spolupracoval s EK Európske inštitúcie usilovne spolu s nami spracovali v New Yorku, e, zainteresovali čo najviac ľudí, aby sa e, čo najviac myšlienok ocitlo e, v programe ďalšieho svetového programu, čo by garantovalo dobrý výsledok podujatia v septembri aby sme mohli spustiť otvorenú pracovnú skupinu pre trvalo udržateľné rozvojové ciele. Táto skupina skončila svoju prácu tento rok v júli. Vidíte, pani predsednička, že e, bez mojich skúseností v OSN, bez e, otvorenej pracovnej skupiny by sme takéto výsledky nemohli dosiahnuť. Bola tu vynikajúca koordinácia EÚ e, spolu s členskými štátmi. Ehm, bola to skupina členských štátov na pôde OSN. Ja hlavne pôsobím v OSN a my sa snažíme v tomto procese hovoriť jednohlasne. O to sme sa snažili aj v skupine. E, krajiny boli rozdelené po e, regiónoch a e, delili sa o svoje skúsenosti s krajinami mimo Európskej únie. Je, bol to veľmi zložitý postup, ale musím povedať priamo, že to dobre zafungovalo prácou v takomto systéme sme predišli e, vytváranie blokov, pretože je taký trend. Obvykle e, pracujeme určitým spôsobom, ktorý by som ja podporil, e, teda spoločné, spoločný postup a postoj EÚ. A tým by sme zabetonovali ostatných v ich postojoch Zástupca Africkej únie bude hovoriť po mne. Jednou z, zo zaujímavých skúseností pre mňa bola rozmanitosť uh, um, aktérov v skupine 77. To sú krajiny africké, rozvojové, eh, malé ostrovné krajiny, ale aj rozvinuté veľmoci. Takže v otvorená pracovná skupina znamenala významnú a zaujímavú skúsenosť. Na základe analýz sme poskytli dobré výsledky. Vypracovali sme 17 cieľov a viac ako 170 e, podcieľov. Tie nás budú zamestnávať po určitú dobu Ehm, dovolte, aby som potom e, analyzoval výsledok. Podľa našeho názoru bolo dôležité, aby sa tri dimenzie trvodržateľného e, rozvoja dobre zachytili a boli riešené spoločne. Životné prostredie, ehm, rozvoj a sociálne otázky, to sme ponechali spolu. A takisto máme dobre ciele oblasti energetiky. Podľa mňa je to veľmi dôležité pre Európsku komisiu, kde komisár Pibalks e, veľa prispel je to cieľ napríklad 16, kde sa ehm, kde podľa nás právny štát treba e, lepšie zastúpiť a odzrkadliť. Dosiahli sme určitý pokrok v otázkach rodovej rovnosti, hoci sme nedosiahli celkom to, čo sme chceli. Potom to bol cieľ globálneho partnerstva a potrebu e, realizácie. Podľa nás treba lepšie spolupracovať e, s rozvojnými partnermi, pretože podľa nás e, sú mnohí z nich ešte veľmi tradiční a sú ako keby zakonzervovaní vo svojich prístupoch. Takže toto je zo strany Európskej únie na základe oznámenia z 2. júna a tu EÚ bude pokračovať e, na prezentácii spoločných e, záverov. Dostávame sa teraz k medzivládnym rokovaniam a už si teraz nemôžeme e, zač- dovoliť taký luxus e, bilaterálnych rokovaní, ale v medzivládnych rokovaniach musíme hovoriť jedným hlasom, e, tak aby sme Európsku úniu um, um, unitárnou metódou zastupovali všade. V decembri 2015 sa má konať summit, aby sa dohodli modality. Samozrejme, že to bude budeme potrebovať dohodnúť vopred. Začneme na tom pracovať eh, v septembri 2015. Eh, chceme zohľadniť eh, názory všetkých relevantných aktérov, členov parlamentu, mimovládiek a ďalších, ďalších sektorov. Tu argumentovať nie je až také jednoduché, pretože um, rada um, nebola celkom taká nadšená um, účasťou mimo vládnych organizácií. Pre ďalšiu prácu je dôležitý aj uh, mimovlád, uh, medzinárodný panel, ktorého sa zúčastnil komisár Pibalks. A ešte dôležitejšie je, že samotný generálny tajomník bude mať predložiť syntetickú správu do konca tohto roka. Musím povedať, že predchádzajúci generálny riaditeľ, tajomník Kofi Annan zohrával podstatnú úlohu pri formovaní tohto procesu. Pre nás je dôležité, aby to čo urobila e, otvorená e, pracovná skupina, nejako nelimitovalo úlohu generálneho tajomníka a aby on mohol e, prispieť vlastným vstupom k medzivládnym a medzi, medzi, medzivládnym rokovaniam. Predseda zhromaždenia bude teraz Afričan od polovičky septembra povedie celý tento proces až do septembra 2015 a vtedy e, prevezme jeho úlohu ďalšia osobnosť. Bude to súčasný predseda Dánskeho parlamentu. Všetká tá prípravná práca sa urobí pod vedením uganského predstaviteľa v generálnom zhromaždení, v valnom zhromaždení a potom e, prácu povedie ďalší PGA. Je dôležité e, zachovať rovnováhu tie tri dimenzie trvaložateľného rozvoja. Je potrebné pre e, pokojnú spoločnosť, aby sa právny štát v tomto balíku ocitol. Prebehli už určité um, diskusie nie všetci sú práve nadšení týmto aspektom. Snažíme sa zaviesť štvrtý pilier, ale myslím, že to treba povedať, že trvalo udržateľný e, rozvoj bez e, mieru v spoločnosti a bez trvalo udržateľného rozvoja nemá zmysel. E, teraz už končím svoj čas, ktorý som dostal od vás. Je tu aspekt klimatických zmien, je podstatný pre našu agendu. Uh, a musí byť dostatočne viditeľný, ale nesmie e, zasahovať do programu e, parížského stretnutia UNFCCC. Po mne hovorí e, zástupca Africkej únie, pretože táto, túto agendu môže pomôcť vytvárať Európska únia. Má to byť kolektívna snaha a mm, treba určite spolupracovať e, s Africkou úniou, ktorá e, je e, najväčším a najvýznamnejším aktérom mm, vízie súvisiacich s, s klimatickými zmenami. A v Bruseli sme sa stretli nedávno tiež, kde sme si skoordinovali pozície do New Yorku a dohodli sme sa, že to budeme robiť pravidelne budeme mať viacej možností e, široko hovoriť e, o e, dosahovaní našich cieľov, ak Európska únia a Afrika budú v blízkej budúcnosti spolupracovať a ja sa na túto spoluprácu skutočne teším. Ďakujem. Ďakujem za tento prehľad. Teraz dávam slovo jeho excelencii Kumarovi Brandeovi, ktorý nám ukáže africký pohľad ohľadom mileniových rozvojových cieľov. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj členom výbora, výboru DV za možnosť odprezentovať africký pohľad na toto e, stretnutie MDG 77. Vážna pani predsednička, 22. riadne e, stretnutie Um, hlav vlád a štátov um, Afriky v januári e, znamenalo spoločnú pozíciu afrických štátov e, k programu po roku 2015 a vyzvalo e, členské štáty, aby spolupracovali v prioritných oblastiach, ktoré boli identifikované na zachovanie um, ďalšieho trvalo rozvoja Takisto tu pracovala aj pracovná skupina ohľadom SDG trvalodržateľných rozvojových cieľov. Hovorilo sa aj o trvalodržateľnom financovaní a agendy po roku 2015. Aby sme toto rozhodnutie mohli realizovať, komisia sa v, v, v New Yorku 2014 vyslovila za potrebné nástroje na Uh, identifikáciu strategických uh, úloh uh, po roku 2015 aby bola tá diskusia o um, cieľoch po roku 2015 lepšie ovplyvniteľná. Vypracované boli návrhy cieľov a indikátory aj zo strany Afriky, aby sa zabezpečilo ich zosúladenie s hlavnými oblastiami SDG Komisia e, konzultovala tieto otázky v Ženeve a v Bruseli e, v júni 2014 e, o tom, prečo sú tieto ciele takto štrukturované a navrhované ciele či indikátory. Hovoril sa aj o procese rokovaní a ďalších krokoch do septembra 2015. Treba uviezť, že program pro 2015 z pohľadu Afriky je v súlade s agendou 2063, eh, kde eh, Afrika vypracováva 50-ročný plán toho, čo by chcela dosiahnuť v roku 2063. Tieto snahy sa začali v roku 2013, kedy sme si pripomenuli 50. výročie eh, vytvorenia OEU, ktorá potom bola, sa pretransformovala na Africkú úniu Takže toto sú tie otázky, ktoré sú e, sústredne do šiestich pilieroch. E, to sú štruktúrálna ekonomická transformácia a hospodársky rast. Veda, technológia a inovácie. Rozvoj sameraný na ľudí. Ekologická trvalá udržateľnosť, e, riadenie prírodných zdrojov a riadenie katastrof a rizik. Mier a bezpečnosť a napokon e, financie a partnerstvo. Viac ako 90 spoločných priorit afrických e, boli e, predložených pracovnej skupine. Sú tu určité rozdiely týkajúce sa, alebo nesúhlas, týkajúce sa citlivých otázok či víziev, ako napríklad riadenie a finančné toky E, otvorná pracovná skupina predložila konsenzuálny dokument pre ďalšiu spoluprácu. Problémom je e, vôľa realizovať to, čo bolo dohodnuté. Teda SDG by mohli byť ohrozené e, porozumením, či respektíve neporozumením v oblasti medzinárodných hrozieb pre mier, bezpečnosť a stabilitu. A na to treba prijať stratégiu v tejto v tomto oblasti sa treba poučiť eh, z nedostatkov globálneho systému riadenia z globálnej finančnej hospodárskej krízy, ktorá spôsobila veľké, veľkú neistotu a aj pre rodiny a spoločnosť. Aké spoločné opatrenia boli prijaté a aké, akí aktéry boli predmetom, sa stali predmetom prísnejšie regulácie aby bolo menej pravdepodobné, že takáto situácia sa vyskytne v blízkej budúcnosti. Je veľa víziev pre ekonomické a hospodárske riadenie, finančné riadenie, najmä v krajinách rozvojových krajinách či krajinách Afriky ktoré vyplývajú buď e, z nedostatku či absencie regulačného rámca, e, z nedostatku kapacít e, alebo nedostatku politickej vôle, alebo z neutišiteľnej túžby byť veľmi bohatý a to rýchlo. To môžu posilňovať aj praktiky korupcie a keby, ak e, máme dosiahnuť e, reformu, o ktorú sa snaží OSN, je potrebné zaviesť e, systémový súlad v ekonomickom riadení medzi inštitúciami a orgánmi. Takto by sa zreformovali medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré by prispeli väčšou dôverou a rozmachom finančného riadenia. Nuž je tu aj zlé politické riadenie je to e, naozaj závažná situácia a niekedy až katastrofická. A žiaľ sme jej svedkami až dodnes. Um, lídry a politici, ktorí sú na čele z e, krajín, e, nemajú často žiadne zábrany. počet neregulérnych príkladov na voľby pribúda každý rok. Eh, ľudia volia mm, eh, s veľkou nádejou a naďalej žijú v biede. Ich kvalita života sa nezlepuje, nezlepšuje, nezlepšuje sa ich prístup eh, k vzdelávaniu, bývaniu, základným energiám a podobne. Treba myslieť na zásahy, ktoré sú jednoznačne zamerané na rozvoj a budú fungovať obyvateľstvo tak v Afrike, ako aj v Európe um, potrebuje, a najmä mladí potrebujú možnosti a príležitosti vzdelávať sa a pracovať v ekonomicky, ekonomicky aktívne v sektoroch, ktoré sa budú rozvíjať. E, existujú ďalej možnosti nestability a jej rozvoja. Tie sa môžu ďalej e, eskalovať. Je však potrebné snažiť sa o mier, ktorý môže mať veľký vplyv na rozvoj. Zodpovednosť vlád je preto nevyhnutná. V súčasnosti máme zmiešané výsledky z regionálnych či medzinárodných zásahov, najmä na africkom kontinente. Stále sú mnohé príklady nestability aj v súvislosti s bojom proti chudobe. Takýto boj by však mal byť preventívny. Napríklad e, prijatím spravodlivých e, pravidel pre e, obchodovanie a investície. Na tomto mieste chcem upozorniť, že treba rozlišovať medzi rozvojovou agendou a agendou tvorby bohatstva stále počúvame o tvorbe bohatstva. A to sa nahrádza rozvojom. Netreba si zamieňať e, prechod od jedného k druhému. E, často to isté zlé politické, e, finančné a hospodárske riadenie znamená jeden výsledok a to sú konflikty. E, nám ide o predchádzanie konfliktov a riadenie tohto predchádzania. E, niekedy e, sú nechcené dôsledky horšie, než to, čo bolo plánované. Africká únia či EÚ sa musia dohodnúť, kedy a ako zasiahnuť za konkrétnych udalostí Ehm, často sa eh, do aktov teroru zapájajú neformálne organizácie a tým treba predchádzať. EÚ je významným partnerom pre Afriku v jej snažení eh, o stabilitu a rozvoj i mier. A toto snaženie spolu s OSN sa musí ešte prehlbiť a podporiť lepšou spoluprácou. Spolupráca v oblasti a bezpečnosti e, je najúspešnejšia e, z hľadiska e, spoločnej africko-európskej stratégie, bezpečnostnej stratégie. Je potrebné vypracovať architektúru zachovania mieru a bezpečnosti, tak aby sme miera bezpečnosť mohli podporiť. Pani predsednička, čo sa týka klimatických zmien, Negatívny vplyv a dôsledky klimatických zmien v Afrike už pociťujeme. Myslím si, že je potrebné zmobilizovať eh, dostatok predvídateľných financií, vytvoriť eh, klimatický fond. Do roku 2020 by tam malo byť 200 miliard eh, eur na zabezpečenie spolupráce Afriky a EÚ, takisto aj s OSA. Treba mať systém na znižovanie rizik pri katastrofách a takisto mať z čoho financovať iniciatívy na znižovanie vplyvu klimatických zmien. To by sa malo týkať všetkých krajín, či veľkých, malých, prímorských, či vnútrozemských takto um, musím povedať, že, že Európska únia je významným partnerom Afric Afriky vo všetkých uh, oblastiach. A takisto sa nemôže jednoducho vyvliecť uh, zo svojej zodpovednosti uh, klimatických zmien, ku ktorým dochádza aj v Afrike. Na záver by som sa chcela zamerať na financovanie a realizáciu partnerstva, ktoré budú potrebné, ak SDG sa budú realizovať e, v nasledujúcom období. Samozrejme, že toto bude mnohostranné e, konanie, e, ktoré si bude vyžadovať mobilizáciu vnútroštátnych krajín, ale aj zdroje z mnohých oblastí od úradných, oficiálnych až po neoficiálne zdroje. Zvýšenie, zvýšenie príjmov z daní potrebujeme inovatívne zvýšenie financovania. Potrebujeme sa zamerať na vrátenie e, odňatých e, akty majetkov, e, treba vypracovať systémy rozvoja financovania. Musia byť vytvorené vzájomne výhodné regionálne partnerstva, partnerstva obchodovania potrebujeme zvýšiť do roku 2030 eh, africký obchod o 30 Treba podporiť eh, priame zahraničné investície do Afriky. Podľa nás by to eh, bolo tiež dobrým krokom. A takisto riadenie celkových svet, svetových problémov, teda cezhraničná spolupráca a podobne. A takisto aj e, dobre vyvážené e, riešenie a závery e, kola rokovaní z Doha. Nechcem ďalej naťahovať čas a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem obom vystupujúcim za veľmi dobrý prehľad ich práce. Máme tu ešte dvoch rečníkov, chcem toľko len pripomenúť. Z, teda máme tu rečníkov z mimovládnych organizácií a e, OSN, ktorí pracujú teda v sektore biznisu aj e, súkromného. Takže maximálne 20 minút môžeme venovať otázkam, ak to bude potrebné. Možno len také rýchle e, kolo otázok môžete obidva ostať až do konca schodcem. Vy musíte ísť, no dobre, takže jeden z našich rečníkov musí odísť skôr, takže potom neskôr sa snad dostaneme aj k ďalším otázkam. Takže zatiaľ máme troch prihlásených kto sa chce opýtať otázku v tejto e, časti? Pán Görens, pán Stie a pán Vajminen zatiaľ. Dobre, takže iba tri otázky, takže prejdeme k ním a potom môžeme veľmi rýchlo prejsť k ďalšej e, časti. Pán Görens, ďakujem pani predsednička. Ja mám taký veľmi, takú veľmi politickú pripomienku. Máme tu dvoch rečníkov, ktorí predniesli uh, Eh, pripomienky k situácii, v ktorej pracujú s cieľom úspešného završenia týchto rokovaní a nevidím nejaké eh, veľké zásadné rozdiely medzi nimi. Eh, každý teda svojím spôsobom popísal problémy a myslím si, že to je dobrým znamením pre určite komplikovaný proces. Ja som počúval počul tieto konvergencie v vyjadreniach mm, a počúvam to už eh, možno desiatku rokov. Ale tie rokovania aj tak eh, vlastne úspešné neboli. Je tu ďalšia téma, ktorá je tiež priamo prepojená s tým, o čom dnes diskutujeme. Ja som bol prekvapený, keď som skonštatoval, že na konci to bolo tých 110 e, ktoré vlastne e, zapriečnili zlyhanie tej e, dohody. Dúfam, že takéto niečo sa v budúcnosti nezopakuje. Dáte prostriedky na to, aby ste spojili svoje úsilie, keďže tam nie sú nejaké veľmi výrazné rozdiely medzi vami, aby ste Eh, to teda trošku rozhýbali. Mm, máte nejaké strategické, je možnosť strategického partnerstva medzi Africkou úniou a ďalšími partnermi EÚ vo veci rozvoja, pretože myslím, že sme uh, najbližší, pokiaľ ide o teda obavy afrických uh, rozvojových krajín. Mm, mohli, existujú prostriedky, ako urobiť tento krok, ako rokovať E, e, jednotným spôsobom ste ochotní urobiť e, takýto krok, pretože je to naozaj veľmi dôležité. Konštatujem počas rozpravy, že vždy teda počúvame svojich partnerov. Partnerstvo, ako si ho predstavujeme, je dobrým základom do diskusie. No a samozrejme máte ďalších partnerov, ale Mm, možno nemajú až také ochotné ucho na počúvanie, ako máme vy. Takže moja otázka je teda, či vidíte túto logiku, túto stratégiu v rokovaniach medzi týmito dvomi blokmi. Či je to možné? Ďakujem, pán Stier. Ďakujem, pani predsednička. Chcem privítať eh, túto diskusiu v takejto naozaj včasnej fáze Čiže má to taký osvetový eh, charakter. A bude to určite dôležitá téma pre eh, rozvoj po roku 2015. Máme bohaté skúsenosti s prácou pracovnej skupiny a tých, eh, pokiaľ o tých 17 cieľov, pán veľvyslanec jasne naznačil, ako je potrebné koordinovať tieto pozície. No a myslím, že dve veci sú dosť relevantné. Spomínali ste otázku ísť aj eh, na, na rámec oficiálnej rozvojovej pomoci. To je samozrejme citlivá vec. No a potom eh, ten cieľ 16, eh, tomu samozrejme prikladáme veľkú váhu a zatiaľ tie výsledky nie sú úplne uspokojivé. Chceli by sme, aby v rozprave to e, malo väčšiu váhu, ale Otázka je, či sú nejaké možné aliancie, aká je teda stratégia dostať sa do tohto bodu. Ak by ste mohli trošku viac niečo povedať k tejto veci. Ďakujem. Pán Vajlien. Pani predsednička, Ďakujem za vynikajúce prezentácie. Sú naozaj dobrým základom našej práce, keď sa zamýšľame nad agentou po roku 2015. Musíme začať čo najskôr. Keď sa pozerám na správu, eh, ja som teraz poprvýkrát dnes pred sebou, neviem prečo, a o komunikácia komisie. Myslím, že je tu riziko, že máme obrovské množstvo priorít. Všetko je priorita. A ak máte tak veľa priorít, tak vlastne nemáte žiadnu. Mali by sme mať nejakú štruktúru, ako spísať tieto správne dokumenty. A Takže máme dva hlavné ciele. Zníženie chudoby a podpora udržateľného rozvoja. A mnohé veci, ktoré tu máme uvedené ako ciele, sú vlastne prostriedky ako ciele dosiahnuť. Sú tu určité prerezové témy, ktoré by sa mali vo všetkých rozvojových politikách e, presazovať. A neviem, či v New Yorku ste riešili tento problém či tam boli nejaké predstavy, ako zostaviť určité klastre obrovského množstva prostriedkov a priorít tejto oblasti. Ja sám <clears throat> som vypracoval taký diskusný uh, dokument uh, s myšlienkami. Môžem to rád dať kolegom vo výbore, môžeme o tom diskutovať. Uh, takže uh, môžeme sa zamyslieť nad princípmi, prioritami. Aká je teda vaša skúsenosť? Mali ste, máte nejakú predstavu, ako to urobiť vo vašich procesoch? Ďakujem. Ešte niekto by ste sa chceli vyjadriť? Nie? Takže pán Martin Prade z Európskej komisie. Devko. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem stručný, keďže náš veľvyslanec už vysvetlil situáciu v New Yorku. Je veľmi dôležité, aby sme zachovali dva prvky. A tento program bude univerzálny a nemali by sme stratiť z, eh, to, z pohľadu Mali by sme tu mať rovnahu rôznych prvkov, samozrejme eh, eradikácie chudoby a udržateľný rozvoj, to by mali ostať dôležité prvky čo sa týka výsledkov otvorenej pracovnej skupiny, náš veľvyslanec vysvetlil, kde sú problémy pre EÚ v tomto procese, takže ja nebudem ďalej do toho zachádzať. Čo sa týka výsledkov, myslím, že je to v zásade dobrý základ. Nie je to dokonalé, ale myslím, že väčšina priorit EÚ je dobre zohľadnená v tomto dokumente o výsledkoch. Súhlasím s ďalšími rečníkmi um, že máme príliš veľa cieľov a že nie je to možno dobre um, uvedené do klastrov, do nejakých zoskupení. A potom sa to komplikovanejšie uh, vysvetľuje. veľa úsilia sa musí venovať aj prostriedkom na implementáciu, aké budú budúce e, globálne výzvy. Myslím si, že skupina expertov e, pre financovanie udržateľného rozvoja vypasovala veľmi dobrú správu, ktorá zohľadňuje pozície EÚ a priority, ale to je iba začiatok tohto procesu. Budeme mať ďalšie ministerské stretnutie v júli v Addis Abebe a proces na prípravu tejto konferencie ktoré je vlastne následníkom monterejského procesu. To bude dosť komplexné a veľmi rád e, počujem, že pán veľvyslanec Brandeo kladie dôraz na mobilizáciu domácich zdrojov, pretože sme presvedčení, že tá agenda je ambiciozná a na to potrebujeme všetky možnosti implementácie A je tu, ukazuje sa už eh, kom, na, taký vyvstávajúci konsenzus z New Yorku, že e, na implementáciu tejto agendy budú potrebné aj domáce zdroje, domáca politika. Takže to bude ďalšia cesta. A to všetko bude mať e, veľký dopad na končný výsledok v septembri 2015. Chcem ešte dodať, že samozrejme, že e, sa tešíme na iniciatívnu správnu, správu Európskeho parlamentu, ktoré ste ohlasili na tento rok a budeme potrebovať tiež dosť zásadné závery rady v decembri, ak má byť nejaká silná pozícia EÚ v rokovaniach, e, ktoré začínajú na začiatku budúceho roku. Takže na to sa tešíme a takisto sa tešíme A to som, to by som teda chcel počuť, bavil som sa A Aká je pozícia Africkej únie v týchto rokovaniach? Spoločná africká pozícia, myslím si, že to je obrovský úspech. Je to veľký prínos v tomto procese, ako povedal pán Görens. My myslíme si, že je to veľmi blízke pozícii Európskej únie, takže Mm, začíname s Africkou úniou pred summitom. Summit v apríli nám dal mandát pokračovať v rokovaniach medzi EU a Africkou úniou. Ale samozrejme treba čo najskôr opäť pokračovať v tomto dialógu, pretože ak Európska únia a Africká únia dokážu dosiahnuť spoločnú pozíciu a myslím, že keď sa pozeráme na našu komunikáciu z júna v tomto roku a na pozíciu Africkej únie, tak je tam veľký priestor na e, spoločnú pozíciu a preto sa veľmi tešíme na to, že bude tento dialog s našimi africkými partnermi pokračovať. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. A ja mám otázku. E, a síce veľa sme dnes hovorili o procesoch um, dosahovania nejakých dohovod. Samozrejme, budeme potrebovať aj politickú podporu. Vy ste e, spomenuli význam podpory parlamentu a rady. A naozaj sa musíme sústrediť na to, prečo to robíme, nielen ako to robíme, ale čo chceme dosiahnuť. A čo sa dosiahlo naposledy, čo sme získali z mileniových cieľov. No a možno to je niečo, ako tá stratégia môže zafungovať, ako do toho zapojiť verejnosť. Ak verejnosť má za to platiť, tak musia vedieť o tom, že naozaj e, to, za to stojí. Áno, proces je dôležitý, ale musíme vyhrať, tak povediac, e, v tej argumentácii s verejnosťou, tak v rozvojových, ako aj v rozvinutých krajinách, aby to celé mohlo fungovať. Ďakujem pekne. Asi 5 minút máte teda obaja. Ďakujem, pani predsednička, v prvom rade Začnem teda vašou otázkou. Ospravedlňujem sa, že reagujem e, opäť e, k otázke o podstate pripomienkou o procesoch, no ale Európska únia, myslím si, že to vo všeobecnosti sa uznáva, je najväčším zástancom práva občianskej spoločnosti vyjadrovať sa v týchto procesoch. Uh, myslím, že jedna z hlavných odpovedí na vašu otázku je, že treba zabezpečiť, aby v tomto procese bol vypočutý hlas parlamentov a občianskej spoločnosti. Čiže mm, s takýmto procesom e, prišli mileniové ciele, hovorí sa o environmentálnych, sociálnych otázkach. A to je potom ešte dôležitejšie. A ešte e, na otázku pána Gorensa. A ja si myslím, ako pán Martin Prada, s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu ako celým DEVKO, naše pozície sú teda blízke Africkej únie. Áno, ak sa začnete pozerať na podrobnosti v dokumentoch, tak nájdete možno to či ono, kde máme rozdielne pohľady. A treba tiež povedať, že keď sme ešte boli v Riu, mm, keď sa schválil proces Rio plus 20, tak bola veľmi úzka spolupráca medzi týmito skupinami a možno si spomínate, že obe skupiny boli za novú medzinárodnú organizáciu pre životné prostredie, ktorá by mala svoje sídlo v Afrike. A vtedy to podľa našich predstav nešlo, ale e, možno je dôležité povedať aj to, aby naši africké priatelia dokázali presadiť e, svoje e, pozície a ako som už povedal, e, je to niekedy heterogénna skupina v G27 a bez pochyby naši africkí priatelia sú medzi našimi najbližšími partnermi. Áno, ak ste z nejakého malého e, tichomorského ostrova, tak možno tiež E, zistíte, že Európska únia viac bráni vaše záujmy v klimatických diskusiách, než niektorí z vašich partnerov, ktorí sú vašimi technickými spojeniami, e, spojencami v rámci rokovaní OSN. Ale môžeme pokračovať v tomto, mm, v tejto spolupráci, posunúť aj v New Yorku, pretože naozaj veľa sa deje. V New Yorku máme vynikajúce kontakty s našimi africkými partnermi. Je to aliancia, ktorá je dôležitá pre úspech eh, celej operácie a ešte ku eh, klastrom. Vraciam sa k otázke procesov miléniové ciele. Mm, to bolo vlastne z z iniciatívy Kofiho Anana. On vtedy prišiel teda s nejakým relatívne krátkým zoznamom týchto cieľov a keby on to nebol takto presadzoval, tak by to nebolo fungovalo a boli by sme mali mm, o mnoho dlhší zoznam tých mileniových cieľov. Má prístup eh, Kofiho Anana, ktorý bol mm, veľkým generálnym tajomníkom. Eh, mm, možno nebol v južných krajinách až taký populárny ako u nás, ale eh, takto sa nám podarilo vlastne vytvoriť ten medzivládny proces tej pracovnej skupiny. A teraz generálny tajomník má tiež e, teda možnosti e, s touto správou niečo presadiť. No vždy je tu riziko, že sa budeme uberať cestou akéhosi vianočného stromčeka, že každý bude chcieť niečo dôležité pre neho pridať do tohto zoznamu. A to súvisí s tým, že E, skupine predsa Európan a Afričan, e, veľvyslanec Maďarska a veľvyslanec Kene spolupredsedali tejto skupine tak vynikajúco, že teda ten, to riziko Vianočného stromčeka bolo prekonané. No a otázka teda je, že čo ohľadne zniženia počtu položiek. Áno, bolo tu riziko, keby boli ľudia začali nejak vyškrtávať položky tak by to možno neboli tie, ktoré by sme my boli považovali za zbytočné, ale možno by to boli tie, ktoré sa týkali dobrej správy veci verejných, e, právneho štátu a ďalších tém. Takže v zásade, keď začnete to celé e, zoškrtávať ten zoznam, tak musíte e, mať istotu, že nebudú zo zoznamu vyškrtnuté tie nesprávne veci. No a musím tiež povedať, že generálny tajomník tiež eh, trošku syntetizuje, to je tiež súčasťou jeho práce a v tých medzivládnych rokovaniach. Ja osobne by som neočakával nejaké zázraky. Myslím si, že je dôležitejšie, keď hovoríme o jednotlivých cieľoch, aby sme mali istotu, že to budú ciele, ktoré sa dajú aj implementovať. A jedna z hlavných tém eh, v oblasti implementácie je práve mať takéto zmysluplné ciele, aby to neboli len nejaké retorické ciele ale budeme musieť asi vynaložiť ďalšie úsilie. No ale myslím, že to, čo tu máme, sa nám nepodarí z, zhutniť iba na dve strany. To asi ťažko. Ale e, samozrejme vynaložíme maximálne úsilie na nejakú racionalizáciu, takže chcel by som ešte povedať v tomto kontexte, že Musíme ešte zapracovať na niektorých témach, kde sme nedosiahli to, čo sme chceli dosiahnuť, napríklad právny štát, aby to bola výrazná téma. Je dôležité v takejto náročnej atmosfére OSN, aby sa z toho nestala nejaká téma východ-západ alebo sever-juh, aby som napríklad ostal pri otázke právneho štátu, boja proti korupcii. To je v všetkých. E, Európsky parlament veľmi dobre odhaloval prípady korupcie v rámci EÚ samotnej. Takže naozaj, keď hovoríme o týchto veciach, tak jasne hovoríme aj to, že nechceme iným častiam sveta vnúcovať pravidlá, ktoré neakceptujeme ani samotní. A jeden z tých hlavných rozdielov, e, ktorý som doteraz neuviedol, medzi teda tými udržateľnými cieľmi a milenovými cieľmi, je, že tie milenové sa stiahujú naozaj na všetkých. Neviem, či som teda zodpovedal na všetky otázky, ale určite vynaložíme maximálne úsilie a e, úspešní budeme len, ak budeme mať naďalej silnú podporu Európskeho parlamentu, takisto aj pokiaľ ide o procesy v EÚ, aby sa vytvorila taká silná rokovacia pozícia, aby sme dosiahli niečo, čo je schodné a čo bude fungovať aj v rámci EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán veľvyslanec Brandeo. Ďakujem, pani predsednička. Nemôžem povedať, že eh, by som nesúhlasil s tým, čo hovoril pán Vincent Harting. Pokiaľ tu máme to partnerstvo medzi Africkou úniou a Európskou úniou a má tú potrebnú váhu, tak ten dialog určite sa dostane do takej fázy, kde príjmeme aj spoločné pozície na úrovni EÚ a v iných multilaterálnych fórach. Takže vždy je tu možnosť že e, budeme mať nejakú kritickú masu. Nebudeme sa vždy zhodovať vo všetkom, ale vo väčšine tých zásadných tém, ak e, máme podobné názory, tak eh, dosiahneme aj tú kritickú masu. Samozrejme, eh, je priveľa priorít, ako boli uvedené. Ale sú tu eh, veci, ktoré sa prekrývajú. A my ich vnímame ako integrálne otázky. A samozrejme, že tam je ten efekt následný a my sa potom môžeme sústrediť na tie najdôležitejšie aktivity, ktoré budú mať multiplikačný efekt, pokiaľ ide o mm, výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť. Prečo e, vlastne sa angažujeme e, na ten čas po 2015? Myslím si, že samozrejme príliš dlho v rozvojom svete sme mali ľudí, ktorí vzhliadali a prijali si lepšiu kvalitu života a strat, udržateľné ciele, rozvojové ciele sú jeden spôsob, ako to dostať k ľuďom naozaj na tej uh, základnej úrovni a takto dosiahneme pozitívny vplyv dopad. Ďakujem teda za túto príležitosť. Ďakujem, takže v prvom rade chcem poďakovať našim prvým dvom rečníkom za veľmi dobré vystúpenia. Okay, we'll now swap... No a teraz prejdeme k ďalšiemu panelu. A chcem poďakovať veľvyslancovi Hartingovi, že prišiel. Okay, so we've heard from... Dobre, takže počuli sme vyjadrenia dvoch veľvyslancov, ktorí pracujú na tej oficiálnej strane, jednak za EU, potom za OSN. Pot- teraz tu máme pána Jeffersona, riaditeľa Concordu. Ak nepoznáte Concord, je to veľmi dôležitá organizácia, pretože je to európska platforma eh, mimovládnych rozvojových organizácií. Takže vlastne spájame Eh, tieto organizácie. Potom je to pán, pán Orlund Hansen, ktorý je šéfom platformy LEAD. Eh, a určite eh, vám povie niečo o tejto iniciatíve pre súkromný rozvoj a budeme o tom rozvoji súkromného sektora diskutovať v našom výbore potom, čo bude zverejnený návrh komisie. Takže Európska komisia práve povedala, že bude potrebné viac využívať domáce zdroje v nadchádzajúcom kole e, rozvojovej politiky. Takže toto bude dôležitá téma, o ktorej treba diskutovať. A treba mať na pamäti, čo povedal veľvyslanec Africkej únie, to je ten rozdiel medzi tvorbou bohatstva a rozvojom. A vidíme to aj v našich krajinách. Veľa um, sa tvorí uh, blahobytu, ale možno to nie je úplne celkom uh, e, rozdelené. Takže naši rečníci majú po 10 minút ako prvý slovo pán Jefferson. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, k Concordu. Ja som riaditeľom Concordu, to je Európska federácia rozvojových mimovládnych organizácií a mm, Zastupujeme tieto organizácie na dvoch úrovniach. Jednak v každom členskom štáte EÚ je platforma rozvojových mimovládiek a takisto mm, zastupujeme tie veľké rodiny, ako je Save the Children, Islamic Relief, Handicap International a tak ďalej. Takže sme mm, veľmi reprezentatívna organizácia a vnímame sa ako hlavný partner e, mm, v otázkach udržateľného rozvoja pre európske inštitúcie. Takže naozaj sme veľmi radi, že sme sem boli pozvaní, že máme prvé zasadnutie s vami vo výbore DV a minulý rok sme tiež mali veľmi dobrú spoluprácu v celom tom finančnom balíku a Tešíme sa na spoluprácu s vami pri implementácii nových eh, rozvojových rozpočtov EÚ. Eh, e Pracujeme na viacerých témach, eh, celá tá vec financovania rozvoja, o čom sme hovorili, takisto sú tu témy celkovej koherentnosti ďalších politík EÚ, čo má dopad na rozvoj. A potom, ako mnohí viete, budúci rok mm, bude Európsky rok rozvoja, a budeme na tom veľmi úzko spolupracovať so širokou alianciou z e, e, organizácií občianskej spoločnosti. Ja by som tu načrtol tri aspekty agendy po roku 2015. Jednak, prečo to vidíme ako jedinečnú príležitosť, e, aká je naša reakcia na prácu otvorenej pracovnej skupiny OSN a potom sa môžem zamyslieť nad tým, ako vidíme prácu na úrovni EÚ. Ako už niektorí predrečníci spomenuli, tento rámec po 2015 udržateľné rozvojové ciele, to je jedinečná príležitosť pre nás, prakticky generačná príležitosť. Dosiahli sme v rozvojových otázkach obrovský pokrok, eradikácia extrémnej chudoby je na dosah, ale ešte stále stojíme pred veľkými výzvami E, rozširujú sa nerovnosti, mm, ostávajú tu také údolia chudoby a e, ostávajú aj niektoré e, oblasti, ktoré vlastne sú nedotknuté rozvojom. No a potom je tu klimatická zmena, ktorá bude mať dopad na tých najzraniteľnejších a to najciteľnejší dopad na tých najzraniteľnejších. Takže my sa snažíme posúpať podľa logiky e, mileniových rozvojových cieľov, to samotné ale problém nevyrieši. Nedostane nás to tam, kam sa chceme dostať. Čiže robiť veci tak, ako sme ich robili v minulosti, nás neposunie na želané miesto. Business as usual jednoducho už nie je alternatívou. Čo sme sa ponaučili zo súčasných mileniových rozvojových cieľov? Ehm, veľa sa môžeme ponaučiť o tom, čo bolo úspešné, nebolo úspešné. A to, čo bolo eh, úspešné, eh, môžeme ďalej rozvíjať. To, čo nebolo úspešné, musíme vylepšiť a, alebo o, eh, napraviť. <clears throat> musíme mať celosvetový dialog so všetkými zainteresovanými. Musíme aktualizovať našu vlastnú predstavu o tom, čo je vlastne rozvoj môžeme to urobiť tak, že tak ako sme v tomto procese to veľmi dobre dosiahli, jednoducho spojíme agendu rozvoja a životného prostredia a nebudeme sa sústrediť iba na symptómy, ale na hlavné príčiny a na výzvy vrátane nekonzistentnosti našej vlastnej hospodárskej praxe, našich zaužívaných postupov. Ak príjmeme taký e, prístup e, pre celý set, na čo tu narážali mnohí rečníci, tak e, možno prekonáme toto delenie, že to nie je oni a my, ale ide o nás všetkých na tejto planéte. Potom je tu otázka chudoby. To ide eh, nad rámec len nejakého príjmového zamerania. Mm, je to mm, o určitom blahobite, aby ľudia a zdroje boli na prvom mieste na tejto planete. Eh, predrečníci spomínali tú otvornú pracovnú skupinu. Je to taký jedinečný proces, ktorý eh, vlastne vypracoval 17. návrh udržateľných rozvojových cieľov. Skutočne vítame všetku prácu, na ktorej sme sa intenzívne podielali a chceli by sme, aby tie rokovania pokračovali. Tento návrh cieľov by sme mali vnímať ako podlahu a nie strop. Concord tiež vypracoval naše pripomienky, k záverom e, otvorenej pracovnej skupiny. Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste sa prečítali, ale budem sa teda venovať troch té, trom témam, ktoré ilustrujú, kde by sme chceli vidieť určité vylepšenia. Jednak ľudské práva. Ľudské práva sa spomínajú v tom úvode k správe otvorenej pracovnej skupiny, ale nevidíme nejakého ducha e, prístupu vychádzajúceho z ľudských práv e, aj k tým ďalším cieľom. A myslím si, že toto je jedinečná príležitosť to urobiť. Ide o účasť ľudí, ktorých sa tieto ciele a politiky budú dotýkať. A ide o ich úlohu zodpovednosti týchto cieľov a procesov. To je absolútne zásadné aby sme mali naozaj niečo nové, transformačné. Čo sa týka rodovej rovnosti a posledne práv žien a dievčat, myslím si, že to je absolútne rozhodujúce. Chceli by sme viac práce v tejto oblasti, viac podrobností o tom, ako sa to celé bude implementovať. Naozaj treba treba riešiť štruktúrálne zmeny, aby sme odborali nerovnosť v oblasti ako je zamestnanosť, eh, distribúcia neplatené ošetrovateľské práce a potom eh, prístup žen k aktívam. Takže to sú také zásadné témy a potom sa musíme zase k tým detailom. Takže toto je len taký slogan nerealita. A tretia oblasť sa týka eh, udržateľnosti životného prostredia. Myslím si, že práca otvorené pracovnej skupiny nechala otvorenú túto otázku planetárnych hraníc. Jednoducho nemôžeme pokračovať v takejto trajektórii rozvoja na veky. Sú tu určité hranice našej planéty a musíme byť intelektuálne úprimnejší, e, pokiaľ ide o toto a musí mať konkrétnu predstavu, ako to riešiť. Pokiaľ ide o pozíciu EÚ a prácu EÚ, Myslím, že naozaj na nás urobilo veľký dojem, že spolupracovala komisárka pre rozvoj s komisárom pre životné prostredie, aby sa zladila táto agenda a naozaj chcem vyzvať aj Európsky parlament, aby ste vo svojich vypočutiach e, kandidátov na komisárov kládli dôraz aj na túto tému, aby tento prístup bol zachovaný. Mali sme dobrý prístup ku komisie, k politiky, čo vítame a dúfam, že bude pokračovať. A naozaj sa nám páči, ako sa komunikuje o týchto témach. No ale Obyčajne v tých podrobnostiach je ten pes zakopaný. Pán Goren spomínal, že nie sú nejaké zjavné rozdiely medzi pozíciou EÚ a Africkej únie, ale tie rozdiely sú v podrobnostiach. Chýba tam možno často E, dosť potravnosti, spomína sa tu univerzálnosť, ale čo to je? E, už to nie je o tom, že máme nejaký globálny rámec a mm, že potom sa potom dohadujeme, kto to bude platiť. To už jednoducho neprejde. Musíme mať univerzálne ciele. To znamená, že Európska únia musí ísť na rokovania tak, že sa zaviaže aj k veciam, ktoré robí vo svojej vlastnej politike, domácej politike, ako EÚ bude implementovať tieto udržateľné rozvojové ciele. Takže myslím, že tam tá politická koherentnosť je dôležitá. Vyzývame teda aj váš výbor a poslancov Európskeho parlamentu, aby to zvažovali pri ďalších politikách, ktoré majú dopad na, e, na rozvoj aj e, v iných e, častiach sveta. Keď sme napríklad hovorili so zástupcami Mexika, hovorili, že nedostávajú dostávajú bilaterálnu pomoc EÚ rozvojovú, ale že v iných oblastiach teda e, tá podpora je dôležitá. No a na záver ešte jedna téma, ktorá tu bola spomínaná. To je tá potreba vytvoriť e, väčšie povedomie verejnosti o tejto téme. Myslím, že technici pracujú veľmi dobre zvolení e, zástupcovia robia svoju prácu, ale musíte mať za sebou aj verejnú mienku, musíte mm, verejnosť informovať o tom, čo navrhujeme, prečo to navrhujeme a čo od toho očakávame. A je mnoho spôsobov, ako to dosiahnuť určite v sektore mimovládnych organizácií. A som rád, že pán Gören sa vrátil, pretože posledná vec, ktorú som chcel povedať, je, že jeden mechanizmus, ktorý by sme mohli využiť, to je vlastne ten Európsky rok rozvoja. Chceme uh, mať veľmi široko spektrálnu diskusiu s verejnosťou, nielen mm, pokiaľ ide o tých, ktorí naozaj sú veľmi zainteresovaní na rozvoji, ale aj iné sektory. Čo to znamená pre nás a vo svete? Ďakujem. Um, thank, thank you very much for that. Um... Ďakujem pekne aj um, ďakujem za to, že ste nám pripomenuli tú úlohu, ako môže tento parlament uh, zohrať uh, pri uh, vynakladaní tlaku na EÚ. A teraz ďalší uh, rečník je pán Lund Hansen. Madam Chair and... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za pozvanie som veľmi poctený a potešený, že môžem tu e, zastupovať Global Compact, aby som diskutoval s vami so zomerom na úlohu e, súkromnej sféry pri naplňaní SDG a rozvojovej agendy, keď sa k tomu dostaneme. Prinesol som e, pár obrázkov, aby som povedal moje argumenty No, ehm, na začiatku predstavím Global Compact. Ehm, pre tých z vás, ktorí nepoznáte tú iniciatívu, má už 15 rokov a je to naj, ehm, dvole, najväčšia iniciatíva pre spoločnosti, podniky, korporácie a my sa zameráme na ne a zameráme sa na to, aby um, Um, podniky rešpektovali ľudské práva um, a plnenie medzinárodných noriem a štandardov a tiež e, sa zameriavali na pozitívnejšie úlohy, ktoré podniky môžu zohrať e, pri plnení um, trvalo udržateľného rozvoja a e, to, čo môžeme čerpať zo zdrojov a inovácií pre trvalodržateľný rozvoj. To je e, naša hlavná úloha v Global Compact a preto sme prirodzene prezvali našu úlohu, pritom e, sme zapracovali pohľady zodpovedného podnikania do tohoto procesu a tiež hľadali odporúčania o tom, ako angažovať podniky do jeho podnenia. Tiež chcem povedať, že Global Compact je iniciatíva s mnohými eh, hračmi eh, a tiež vidíme dialog s občianskou spoločnosťou. Máme viac ako 3000 MVO, ktoré sa na tom zúčastňujú. A chcem eh, na úvod tiež jasne povedať, že eh, Global Compact eh, som o sebe a v rozvojovom programe po 2015 vychádza z eh, uvedomovania všetkých skutočnosti, že narastá nezávislosť, ale aj presahy medzi dlhodobými zájmy súkromnej a verejnej sféry a na to sa snažíme budovať a to pozitívne, takže vidíme so všetkými tými výzvami a problémami, ktoré ostávajú, že e, nastavujú zmeny v tom, ako podniky vnímajú udržateľný rozvoj a e, stále e, väčší počet generálnych rejiteľov si uvedomuje, že ich dlhodobý záujem sa prekrýva s záujmom spoločnosti a tento graf to podporuje, no na druhej strane tiež je rovnako dôležité, že nikdy nedosiahneme udržateľný rozvoj a žiadny um, jeho cieľ, ak nebudeme aktívne pracovať s podnikovou sférou a ak nezabezpečíme, aby podnikanie už nebolo prekážkou trvalo udržateľného rozvoja, ale aby sa stále aktívnejšie v tom angažovalo ako súčasť eh, riešenia. Preto mm, z týchto dôvodov sme uh, sa veľmi snažili um, podniky zapojiť do tohto procesu a to robíme v dvoch fázach a to je v s celkovými e, uh, konzultáciami OSN a vo fáze 1 sme sa zamerali na um, dôležité témy a um, viedli diskusie a teraz už ukončujeme fázu 2 týchto konzultácií a um, my sa tiež zameráme na úlohu súkromnej sféry a my sme postili viac ako 5000 mm, e, podnikov a konzultácie aj s niektorými z Afri- v Afrike. Teraz e, k otázke toho, že čo tieto konzultácie priniesli a čo sú najdôležitejšie otázky. Začneme s diskusiou, e, ktorú sme vedli o cieľoch. Na základe tých konzultácií sme strávili eh, veľa času s tými podnikmi, mm, ktoré, eh, s ktorými sme konzultovali o samotných cieľoch a v ďalšej priesvitke ukazujeme um, priority a ako ich možno organizovať a to spôsobom, ktorý je uh, vhodný toto sú tie, e, tých 10 nabrávaných SDK, ktoré sme zapracovali do procesu a tu sa vracame k tomu vášmu mm, argumentu o univerzálnosti a niekedy sú to paralelné diskusie o podnikovej udržateľnosti a, a rozvoji podnikania a to aj vo verejnej sfere, aj v súkromných eh, krokoch sa tieto riešia paralelne. Toto je vítaná príležitosť, aby sme privítali udržateľný rozvoj a podnikanie v súlade. Sú to isté návrhy, ktoré nám poskytli podniky a bolo jasné, že znižovanie chudoby je veľmi dôležité, no musíme sa zamerať na e, otázky, ktoré umožňujú udržateľnosť toho rozvoja. A jeden spôsob je, že sa snažíme tu budovať na inkluzívnom ekonomickom raste, aby sme podporili spravodlivosť a znižovanie chudoby a najnižšie v tejto pyramíde je eh, ochrana životného prostredia, aj budovanie mieru, aj tiež eh, protikorupčné opatrenia sú jednou z pripojenok, ktoré chceme budovať a určite eh, poznáte tých 17 cieľov, ktoré nabrhuje, tá otvorená pracovná skupina a pracujeme veľmi blízko s tým podnikmi a vítame to a my e, tiež e, chceme, aby tieto komplexne pokrývali tie témy, ktoré chceme vyriešiť. A aspoň z hľadiska podnikateľskej perspektívy si myslíme, že SDG sú veľmi dôležité pre angažovanie podnikov a oni majú potenciál poskytnúť inšpiráciu a stanovenie priorít a ambície to, čo budú firmy robiť a majú potenciál, aby poskytli istý základ pre e, väčšie partnerstvo v sektoroch, aby sme začali diskusiu o tom, čo chceme dosiahnuť a na čom chceme pracovať. Takže samotné SDG budú e, veľmi dôležité a e, keď ich máme zabezpečiť, tak dúfame, že týchto 17 vítame pokrytie tohoto programu a myslíme, že sú to isté príležitosti a máme isté nádej o tom, ako tieto budú definované v procese. A chcem spomenúť, že jedna je potreba konsolidácie a Potrebujeme späť niektoré prepojené ciele rastu a industrializácie a tieto spojiť s um, vyknožením chudoby. A ďalej uh, úloha podnikania. Je tu samostatný cieľ trvalodržateľnej výroby a to je súčasťou nášho programu. A tu e, zohľadňujeme udržateľnú výrobu. A nakoniec tiež si myslíme, že je tu istý priestor na zlepšenie pri posilnení toho zamerania sa na boj proti korupcii. Čo sa týka úlohy podnikov pri plnení SDG, tu nám zohľadňuje veľmi zložitý obrazok. A toto má byť e, rámec, e, ktorý určuje myslenie o tom, ako čo najlepšie sa angažovať e, s firmami, ktoré plňa SDG. A sú to štyri rozmery, ktoré zastupujú každý prvok. aby sme videli, ako môže byť e, tento program pozitívnym hnacím motorom budeme diskutovať o tom, ako e, ďalej zosúľadiť a viacej posilniť pozitívne motivácie a zrušiť mnohé z tých zvratených dotácií, ktoré teraz existujú a ktoré um, dávajú zlú motiváciu firmám. No a tiež um, my sa zasadím o to, aby to bolo mm, prevratom v tom, ako mm, vlády mm, fungujú na trhu, ako nakupcovia, investori a niekedy tomu tak je, ale nie vždy. Takže dúfame, že to bude zvratom pre vlády, keď budú um, zodpovedne investovať k partnerstvom a kolektívnym um, krokom to, uh, súhlasím a chápem, že to je jasné. My sa snažíme uh, jasne povedať, že niekedy v OSN uh, je tendencia Partnerstvo je e, široké portfólio spolupráce a tisícky partnerstiev. Každý deň začína. A tiež to má dopad na to, ako diskutujeme zodpovednosť medzi partnerstvami a dúfame, že v tej rozvojovej e, agende po roku 2015 sa budeme snažiť e, budovať transparentnosť eh, medzi partnerstvami a Takáto dobrovoľná transparentnosť eh, sa líši medzi rôznymi partnerstvami. A dovolte mi ešte prejsť k poslednému obrázku. Dôležitá je zodpovednosť eh, v súkromnom sektore a naše východisko je také, že nemáme e, začiať túto diskusiu od začiatku, ale e, v týchto diskusiách sa chceme zameriavať na to, čo sa už mení a čo je podstatný rozvoj, ktorý začal čo do transparentnosti podnikov a štandardov certifikácie a to podľa nás e, umožňuje, aby firmy boli pozitívnejšie pri prístupe k udržateľnom rozvoji. Je tu pár mm, nedostatkov, ktoré som spomenul a na tom pracujeme aj Svetovou radou podnikov pre udržateľný rozvoj a tiež eh, si myslíme, že toto sú dôležité stavebné bloky, keď máme štandardné očakávania o tom, ako firmy e, majú pozitívny a negatívny dopad na SDG. Takže na tom e, aktívne pracujeme a dúfame, že to bude mať pozitívny dopad v budúcnosti. A nakoniec Pred pár mesiacmi sme začali s inštitúciami prácu na súkromnom financovaní udržateľnosti a každý, kto je v tom zaangažovaný, eh, sa snažil mm, doplniť tieto diskusie a je jasné, že to potrebujeme, aby sme zabezpečili e, tie požadované investície. No ale jasné, že potrebujeme čerpať tie zdroje z súkromnej sféry a Myslíme si, že to je najdôležitejšie, že to nejde o to, ako chápeme dodatočné financovanie, ale aby sme zabezpečili, že presmerujeme všetky existujúce toky a že budeme posudzovať, ako možno upraviť e, odhady rizika a návratnosti pre súkromnú sféru. Ďakujem pekne za túto možnosť. Ďakujeme súkromnú sféru. Budeme prebrať podrobne v, naš, v rámci našej práce. Takže, ale budeme teraz sa držať STG a e, teraz Máme čas, aby ste vy položili otázky. Zatiaľ sa iba jeden hlási o slovo. Alebo niekto ďalší. Prvý rečník je pán Neuser. Madam eh, Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem ešte raz upozorniť na tie problémy, ktoré ja vidím pri SDG MDG boli ehm, pre mňa úspechom, pretože boli jasne naformulované, konkrétne a mm, preveriteľné. Teraz máme 17 cieľov, ktoré um, podľa mňa sú všetky um, pomerne e, nekonkrétne a ťažko um, preveriteľné. Mali by sme sa um, pokúsiť, aby sme ovplyvnili na to, že to, čo doteraz sme um, presadzovali, že je jasné stanovenie cieľov a porovnateľné a preveriteľné ciele boli zabezpečené a ten úvod, ktorý ste uviedli uh, k tomu prístupu pre dodržanie ľudských práv môžem podporiť a myslím si, že práve z hľadiska Európskej únie by to malo byť silnejšie ovplyvnené, ale otázka je, že do akej miery to môžeme ovplyvniť. Ja si myslím, že um, politická um, hra prebieha tak, že rozhodnutia sa robia na vysokej úrovni a aj pán Kim Moon um, bude eh, k tomu mať eh, čo povedať a my eh, si myslím, že práve um, my môžeme do toho zasadiť ten uh, vplyv pre dodržovanie ľudských práv a zase sa o to, aby tie um, ciele boli tak naformulované, aby v každom štáte sa dali preveriť. Um, thank you, Madam Schlein. Ďakujem, pani Schlein. Grazie Presidente. Eh, la definizione dell'agenda post 2015 sarà fondamentale. Ďakujem, pani predsednička. Definícia cieľov po roku 2015 a celého toho programu bude mať e, veľký význam aj vzhľad na skutočnosť, že sa svet zmenil v porovnaní s e, dobou, kedy sme diskutovali o rozvojových cieľoch. Musíme e, si uvedomiť novú realitu. Európska únia musí tu hovoriť spoločným a silným hlasom, aby lepšie prispela k tejto debate a preto sú to tie očakávanie e, na tie inštitúcie, ktoré sú veľmi vysoké a, a rada by som sa poďakovala tým trom rečníkom, pretože hovorili o tri, troch bodoch univerzálnosti tejto spoločnej zodpovednosti, ako aj otázka nerovnosti je um, e, tu zásadu, aby sme plnili cieľ boja proti nerovnosti, pretože tie problémy, ktoré my musíme riešiť každý deň, ako sú problémy s energetikou a imigráciou, všetky sú spojené s problémami nerovnosti. Ráda by som pochopila, či je možné zachovať e, stredobode pozornosti e, otázky e, práva na zdravie a reprodukčné zdravie a tiež, či by sme sa mohli venovať otázkam nerovnosti. No, neviem, či môžeme sa sústrediť na deti, lebo niektoré z týchto problémov prichádzajú už pri pôrode. Ďakujem, pán Gerenc. Euh, Ďakujem, pani predsednička. Moja otázka sa týka indikátorov. Keď e, na konci procesu budeme mať teda tie indikátory, pokiaľ ide o vodu, kvalitu vody, čistotu vody, zdravie, verejná a tak ďalej, tak budeme mať pohľad globálny na jeden sektor, jeden región alebo jednu krajinu. Čiže ak sa to bude dostatočne často robiť, zaznamenáme dostatočný e, pokrok. Takže aké indikátory budeme mať my, aby sme merali naše úsilie, ak sme my súčasťou riešenia. Ja som bol na veľmi, e, prítomný na veľmi absurdných diskusiách medzi e, odbormi, ktoré sa snažili definovať nejaký celý súbor indikátorov, aby sa posudilo úsilie danej krajiny, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj. A každý má tú tendenciu e, stanoviť len také indikátory, ktoré mu vyhovujú, ktoré e, dokáže splniť bez nejakého úsilia. Takže otázka je, či e, sa zaviažeme stanoviť také kritéria alebo rovnaké kritéria e, pre všetky členské štáty EÚ. Ak nie, tak porovnanie s národnými akčnými plánmi vo veci propagácie indikátorov a cieľov, ktoré budú výsledkom tohto prístupu, nebudú slúžiť k ničomu. My ako eh, tí, ktorí zodpovedáme za monitoring eh, koherentnosti politik, za koordináciu, koordináciu členských štátov, my musíme už teraz upozorňovať na túto vec. Thank you, Mr. Uh, Pani predsednička, mám štyri e, rýchle pripomienky. Najprv princíp univerzality. Samozrejme, musíme podporovať e, udržateľný rozvoj na celom svete. Vo všetkých štátoch musíme pracovať na e, um, odborovní chudoby vo všetkých štátoch, nielen v rozvojnom svete. A um, ďalej k obmedzeniu zdrojov. Čo týka predpovedí OCD, globálny HDP po 50 rokoch bude 50-násobný v porovnaní s terajším a v rozvojových štátoch e, o, m, trojnásobne vo štátoch je trojnásobne väčší. Myslíte si, že to je realistické, aj keď technológia rastie, sú to obmedzenia čo do zdrojov a životného prostredia. Po tretie, ľudské práva a dobrá vláda a demokracia, keď e, naše e, jeden z troch pilierov udržateľný rozvoj je sociálna e, neudržateľnosť a e, rozvoj, základom pre ňu je dobrá vláda, ľudské právo, demokracia. Toto je predpokladom, takže my máme silný argument, aby e, sme ich e, presadzovali a čo týka MDG sú konkrétne ciele bojovania proti, boja proti chudobe. A oni viedli k situácii, kedy e, my um, pumpujeme verejné peniaze na to, aby sme priamo odplnili tieto ciele. Je to samozrejme pozitívne, ale najúčinnejšie odborovanie chudoby sa deje v štátoch, ktoré majú udržateľný inkluzívny ekonomický rast. My zanedbáme podporu rozvojových štátov, aby mohli vytvoriť e, takýto ekonomický rast. Aj financovanie ODA e, možno použiť na tieto účely. Takže keď diskutujeme o nových cieľoch, mali by sme pamätať na to, že tento cieľ číslo 1, MDG číslo 1 je odboranie extrémnej chudoby a hladu. No, e, my zanedbáme rozvoj poľnohospodárstva. Takže na to musíme pamätať, keď hovoríme o cieľoch a prostriedkoch a o tom, ako naplniť zákonné ciele e, odborovania chudoby. Ciele Africkej únie sú podľa mňa veľmi dobré. Konkrétna, e, podstatná pomoc a vy e, máte um, dobré skúsenosti s tým, za to um, vám blahoželám. Dobre, takže to bol na záver pár otázok, takže ešte jednu veľmi rýchlu, pretože už iba 7 minút nám ostáva. Ďakujem pani predsednička, ja budem hovoriť veľmi krátko. Chcem mm, pripomenúť situáciu, ktorá nastáva každý rok na celom svete, keď vidíme, že ekonomické, sociálne a bezpečnostné prostredie sa niekedy mení veľmi rýchlo hlavne v posledných rokoch, sme zaznamenali e, rôzne zmeny v tomto prostredí, ktoré predstavujú mnoho problémov pri našich programoch. Rád by som trval na rezerva, ktoré každá organizácia musí e, vytvoriť pre naliehavé situácie, pretože to plánovanie nemôže um, pokračovať e, um, takto. Pretože my e, žijeme v inom prostredí, ktoré sa mení veľmi rýchlo. Ďakujem. Ďakujem. Než e, ešte dám slovo rečníkom, dám slovo z komisie pánovi Pratovi. ak chce niečo rýchlo povedať na pár minút, pretože budem musieť požiadať tlmočníkov, aby zotrvali dlhšie. Ďakujem, pán predseda. K tým pripojenkám našich kolegov z Concord v prvom rade chcem vás uistiť, aj výbor, že tá výborná spolupráca, ktorú máme doteraz, že tá výborná spolupráca, ktorú sme mali doteraz s pracovnou skupinou Concord, bude um, pokračovať a tiež tú výbornú spoluprácu, um, ktorú sme mali s um, výborom DEVKO a DG životným prostredím, bude pokračovať a som si istý, že nástupcovia komisárov Pigo a podočníka budú ďalej podporovať túto úspešnú spoluprácu a to sa neobmedzuje len na komisiu, Tiež to zahrňa e, Európsku zahraničnú službu na jednej strane a tiež e, e, pracovné skupiny rady. Tieto veci sa vždy diskutujú na tých veľkých schôzach, kde sa tie veci diskutujú, je to užitočné. Mm, po tretie, čo sa týka dôležitosti súladu politiky pre rozvoj, vieme, že Európska únia tá je priekopníkom a tiež to budem robiť e, v rámci e, rokovaní po roku 2015, pretože súhlasíme, že to je zásadné. V neposlednom rade Európsky rok rozvoja budúci rok je jasné, že rozpráva po roku 2015 e, sa bude farmať a my už teraz sa budeme e, zúčastňovať e, na týchto podujatiach parlamentu aj občianskej spoločnosti. Ďakujem, pani predsednička. Teraz ďalší rečníci. Kto chce vystúpiť? Pán Jefferson. Three minutes max. Yeah, I'll make it very quick. Um, and uh, without seeking to sort of... Uh, ja chcem povedať pár úvah Prvá je kritická, to je o merateľnosti a tá rieši niektoré z tých základných otázok. A um, myslím, že to je prezentácia cieľov. A keď tá technická práca prebehne, tak musíme zistiť, ako to urobiť, aby ľudia chápali, čo to znamená, čo to znamená pre mňa. A tiež myslím, že keď sa vrátime k tej otázke, ktorú nazývame prístupu na základe práv, čo to znamená, to znamená, že účasť, že ľudia, ktorí sú postihnutí týchto politikov, musia sa zúčastňovať v tej zodpovednosti pri zistení, či tá politika robí to, čo mala robiť. A tu nám ostáva veľa práce a veľa z tej práce spočíva v účasti občanov pri zistovaní napríklad mm, dostupnosti verejných služieb na smartfónoch a korupcie a tak ďalej. Takže musíme zabezpečiť, aby merateľnosť eh, rozvojových cieľov angažovala aj ľudí. Zriedka je taký konsenzus, politická nezhoda k tejto otázke nerovnosti sa nám to vymýka spod kontroly a to má dopad a sociálna e, štruktúra sa rúca, ekonomická štruktúra sa rúca a vieme, že e, máme problém, ktorý musíme riešiť. Takže musíme zistiť, e, aké politiky riešia nerovnosť. A na to musíme pracovať. Hovoríme o daňových systémoch, e, nezákonných tokoch a myslím, že to je e, dôležitým prvkom. A ja budem stručný. Myslím, že podobné veci odozneli pokiaľ sa týka rovnosti, minulý rok sme si všimli e, návrhy firiem ohradom SDG teda rovnosť a um, likvidácia chudoby, to bolo v popredí, ale vo veľkej miere sa uznáva, že treba viacej aktérov za, um, zapojiť a takisto viacej sa zamerať na riešenie chudoby. Po druhé, zdá sa, že každý súvis, súhlasí s tým a podporuje, že budúci rok by sme mali pracovať na tom, čo je konkrétne a merateľné. To, čo máme my a ďalší na pamäti, je to, aby tie najdôležitejšie ciele samotné inšpirovali a boli ľahko zrozumiteľné. Keď sa dostaneme k cieľom, teda nižším cieľom, treba to mať e, konkrétne a merateľné. Ale čo sa týka tých vyšších cieľov, e, treba, aby aj inšpirovali je tu aj nižšia úroveň týkajúca sa indikátorov. Na tejto úrovni sa deje veľa viac práce. Štetická komisia OSN, ktorú vedie SAX, vytvorila komisiu, ktorá na tom pracuje. Čo sa týka SDG, ich indikátory by sa mali týkať konkrétnych skupín a konkrétnych Eh, krokov. Ak budeme mať spoločenské ciele, všetky ciele, indikátory, treba mať potom relevantné matice aj pre podniky, aby konkrétni aktéry mohli konkrétne merať eh, konkrétny vplyv jednotlivých aktérov na tieto ciele. Toto by sme chceli podporiť. Vo veľkej miere vítam, že prebieha diskusia o úlohe súkromného sektora. Myslím, že agenda po roku 2015 by mohla byť eh, prelomovým bodom pre zapojenie súkromného sektoru. Dúfam, že sa rozhodne nie len o tom, teda, či eh, súkromný sektor áno alebo nie, ale ako aj zredukovať ten negatívny vplyv, ktoré jednotlivé podniky jasne môžu mať. Takže treba sa vyhnúť takým diskusiám, ktoré e, sa týkajú za alebo proti. E, uznávame, že niektoré podniky majú obrovský vplyv a e, takýto prístup nám umožní veci urýchliť. Ďakujem. My zvykneme hovoriť o rozvojovom svete a roz, rozvinutom svete, ale bolo nám pripomenuté, že existuje len jeden svet, ktorý je spoločný pre nás všetkých. Totiž problémy, ktoré vzniknú na jednej strane sveta, preniknú časte, často na, eh, do dru- ostatných častí sveta. Ďakujem za vaše slova. Takto sa začína až diskusia na túto tému. Uh, budeme mať diskusiu o správe z, z vlastnej iniciatívy. Tešíme sa na spoluprácu s, s vami všetkými počas nasledujúcich mesiacov a chcem sa všetkým rečníkom poďakovať. Takže rozpráva dnešného dopoludnia sa končí. Stretneme sa o tretej na hlasovaní na, na tému rozpočtu pani komisárka Georgieva príde o, eh, informovať o humanitárnej pomoci. Takže teším sa na vás odpoludne. E- everything is here. Yeah, we stay here, of course. Yeah, yeah we stay here. Normally committees take place in one room. Thank you interpreters for indulgence.